Good morning, ladies and Dobrý deň, dámy a páni. Viem, že niektorí mali ešte pred našim zasadnutím nejaké stretnutia a ďakujem pekne za to, že ste takto intenzívne pracovali dnes do obeda. Chcem sa spýtať, pokiaľ ide program, možno schváliť návrh programu. Chcela by som povedať, že tu máme dve zmeny, pokiaľ ide o správu pána Otmara, pok, e, Karasa, pokiaľ ide o Refit a potom správu pani Jakonsary, pokiaľ ide o zájomnú pomoc medzi správnymi orgánmi e, členských štátov a spoluprácu s správnymi orgány členských štátov a komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov celných a polnospodárských záležitostiach sa presunuli na ďalšie zasadnutie, to sú body 5 a 6 a preto tie body, ktoré máme neskôr na programe, sa predsúvajú a bola som informovaná, že tí, ktorí sú odpovední za tie body, boli informovaní. Oznámenia predsedajúcej. Chcela by som pripomenúť, že toto zasadnutie je vysielané na internete, máte v dispozícii aplikáciu e-meeting a chcela by som vám povedať, že ten e-mail, ktorý som dostala včera, že môžete podpísať pozmeňovací návrh elektronickým podpisom, to je skutočne povzbudzujúce, Takže kľudne pošlite aj viacej pozmeňovacích návrhov. Samozrejme nede len o kvantitu, ale aj kvalitu, takže aj kvalitatívne návrhy, aj kvantitatívne. No a budeme to spracovávať elektronicky. Myslím, že táto vec je dobrá. Máme tu nových dvoch pracovníkov sekretariátu. Peter Trank, ktorý nie je prítomný. Pôsobil predtým na rade Výborne, že Peter, ste sa vrátili. A uvidíme, aké má skúsenosti z rady. Paraskevič Pavaky, to je nový administrátor. Ukážte sa nám. Ďakujem pekne za to, že budete s nami spolupracovať. A rozlúčili by sme sa s Joanou Epap, ktorá nás opustila, aby sa pripal EPRS – Takže super, že EPRS sa rozvíja a že budeme mať úzke vzťahy. No a teraz prvý bod nášho programu. Aktuálne informácie o, e, rok, o trialógoch. Tu ide o balíčky cestovných služieb a posledné stretnutie sa uskutočnilo iba nedávno. Birgit, dáte nám informácie o tom, čo sa udialo včera? Ja, vielen Dank, Frau. Ďakujem pekne, pani predsednička. Včera večer sa uskutočnil prvý trialog, pokiaľ ide o smernicu o balíčkoch cestovných služieb. Bol to konštruktívny dialog, ktorý sa niesol v pozitívnom duchu, aj keď je dôležité skonštatovať, že pri mnohých bodoch sa zhodneme. Sú tu viaceré body, kde ale sú rozličné stanoviská. To sa týka aj rozsahu pôsobnosti, ako aj definície balíčkov cestovných služieb a mm, ďalších službách. Rada v rámci svojho stanoviska povedala, že chce rozlišovať iba tieto dve kategórie. Bude to teda balík cestovných služieb alebo je to vlastne taký celkovo prepojený balík ďalších služieb. To sú ale veci technického charakteru, tam sú rozličné aspekty zodpovednosti z hľadiska parlamentu, jeho úmyslov, poslednom legislatívnom období, pokiaľ ide o zodpovednosť, podľa nás to nesieha dostatočne ďaleko, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Táto smernica bola e, dôležitá z toho hľadiska, aby sa pokryli tie staré tie veci, ktoré boli uvedené že v starej smernici, kde ide online um, rezervácie. A tu ako parlament sme sa, tak povediac, uverali um, smerom ku komisii, rád to povedať príliš komplikované a ide to o veľký problém. Musím povedať teraz obozretne, že sa tvrdí, že tieto predpoklady, ktoré my e, tu sme chceli ako prenos e, mena a kreditnej karty že takto to nie je možné, čo by ale potom znamenalo všetky tieto prípady, pokiaľ ide o nový rozsah pôsobnosti tejto smernice, že by vlastne tak povedať, nepokrývali to, čo chceme. Nebolo by to dostatočné, preto sme požiadali komisiu ešte raz, aby to preverila. A ide o to, že tam, kde vznikajú presuny údajov a kde spotrebiteľ musí mať ten pocit, že to všetko je prepojené, Ide o to, že sa to nenachádza nikde o vzduchoprázdne a musia tam byť rovnaké zodpovednosti, nárok na náhradu škody, ochrana pred platovnou neschopnosťou, tak ako to býva vlastne pri tých bežných e, službách no, a pokiaľ ide o balí cestovných služieb. No a tu pokiaľ ide o ochranu pred platovnou neschopnosťou a ďalšie veci, to sú všetko body, ktoré sa dajú vyriešiť, ale pokiaľ ide o tento bod, o ktorom som hovorila, my tu chceme zabezpečiť moderné techniky, online rezervácie, chceme, aby to pokrývalo rozsah pôsobnosti smernice a chceme takto zabezpečiť kvalifikovanú ochranu spotrebiteľov. Najbližší trialog bude 5. marca, teraz v piatok sa uskutoční ďalšie technické stretnutie na pracovnej úrovni. Potom mám trošku isté obavy, pokiaľ ide o Štrásburg, a jednoducho to stretnutie je veľmi skoro a pred marcom sa nepodarí uskutočniť zasadnutie, mandát rady je nedostatočný, uvidíme, ako to môžeme zabezpečiť na druhej strane, ale musíme pracovať veľmi seriózne a je tu snaha rady, aby sa to ukončilo doma, ja nemám nič proti tomu, ale samozrejme je dôležité riadne spracovať tieto oblasti. To by bolo asi všetko, pani predsednička. Ďakujem pekne, iba by som chcela povedať, že spravodajkynia a jej tým odvieli skutočne výbornú prácu, pokiaľ je vysvetlenie stanoviska parlamentu. My chceme zabezpečiť to, aby smernica o balíko cestovných služieb bola riadne vyriešená a aby bolo jasné, ak, čo, čo vlastne vyplýva z toho, keď si kupujete takýto balík cestovných služieb, aby tu vlastne nevznikli nejaké nedostatky a medzery v legislatíve, ktoré by potom mohli viesť tomu, že vlastne by tam vznikali nové typy e, balíčku testovných služieb, to je výborné, takže najbližší trialog sa uskutoční priestor od parlamentu. No akorát som bola informovaná, že nemáme tlmočenie do malčiny, je mi to lúto, súvisí to s tým, že niektorí pracovníci ochoreli, pevne veľmi sa rýchlo zotavia, ale môžete hovoriť malcky a z malčiny sa to pretlmočí do iných jazykov, ale do malčiny sa netlmočí. No a ďalší bod nášho programu je e, stanovisko Dity Charanzovej odporúčania Európskej komisii k rokovaniam o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve TTIP. A rovno dám slovo spravodajkyni. Chcela by som pripomenúť, že bude spoločné verejné vypočutie 24. februára, pokiaľ ide o výzvy a príležitosti, ktoré sa týkajú jednotného trhu vyplývajúceho z TTIP, bude to 10.30 a 12.30 a tam bude zameranie na dve oblasti, kde má právomoci výbor IMCO, ako aj dve oblasti, kde sme vlastne už prišli s našimi návrhmi. Som si istá, že spravodajkňa nám tomu povie viac, ale predpokladám, že budeme potrebať viac e, verejnú diskusiu na tú tému a mať výborné usmernenie. A teraz dostane slovo pani Charanzovej. Nech sa páči. Very much, chair. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ešte predtým, ako začnem samotným obsahom, dovolte, aby som povedala, že nie som veľmi spokojná, pokiaľ je časový rámec ktorý tu má IMKO na predloženie stanoviska. Totižto INTA tlačí na ostatné výbory, aby sa rýchlo odvedla práca, nie je tu potrebný čas na to, aby sa zohľadnili naše priority. Ja som požiadala INTA, aby odložili svoju správu aspoň niekoľko dní, pričom by to nemalo, nemalo by to žiaden dopad na ten samotný harmonogram. Ja sa chcem ospravedlniť za skutočne takéto zložité načasovanie, ale nie je to našou vinou. Ja by som chcela navrhnúť, koordinátorom a kvetením spravodajcom, že typ aj nadalej musí byť na programe náš, nášho výboru a to aj potom, ako sa schváli toto stanovisko. Chcel by som navrhnúť, aby sme aj nadalej pozývali komisiu na to, aby prišli na naše e, zasadnutia výboru alebo pracovnej skupiny, kde by sa hovorilo o týchto otázkach. Vlastne už dnes ráno sme mali prvú diskusiu s hlavným vyjednávačom a stieňovými spravodajcami. Myslím si, že môžeme takto pokračovať až do záverečného hlasovania, kde pôjde o ratifikáciu TTIP. Medzičasom pevne verím sa podarí zorganizovať čo najviac zasadnutí tieňových spravodajcov, aby sme sa stretli s negociátormi a aby sa mohli pripraviť pokiaľ naše stanovisko. Pokiaľ je o samotnú prácu, chcel by som pripomenúť kolegyňam kolegom, že každý poslanec má teraz prístup nekonsolidovanému textu, ktorý bol odsúhlasený v eh, čítacej miestnosti. Komisia zverejnila zároveň množstvo dokumentov na internete a môžu si to pozrieť tak poslanci, ako aj širšia verejnosť. Pokiaľ je o samotné stanovisko, pevne verím, že sa zhodneme na tom, že stanoviskom by sa malo zameriavať na oblasti, ktoré spadajú pod právomoci nášho výboru. Preto môj návrh sa riadi tou štruktúrou správy INTA a zameriava sa na tie kapitoly, kde máme zodpovednosť. Ako iste viete, TTIP sa týka jednotného trhu, žiadnych právomocí výboru sa to nedotkne viac ako práve právomocí IMKA. Takže pokiaľ kritické body v rámci rokovaní, spadajú do právomocí výboru IMCO. Voľný pohyb tovaru, technické štandardy, právo usídlenia sa, poskytovanie služieb, verejné obstarávanie, regulatórne záležitosti. Všetky tieto témy budú nejakým spôsobom dotknuté TTIP. No a preto si myslím, že skutočne je zásadné, aby IMCO zohrával kľúčovú úlohu na úrovni tohoto parlamentu, pokiaľ ide o TTIP. Myslím si, že ak sa TTIP pripraví správnym spôsobom, pomôže rásť jednotnému trhu EÚ a podporí zamestnanosť EÚ. Môže to byť nástroj, ktorý pomôže premeniť európske štandardy na globálne a bude znamenať e, hospodársky prospech, keďže my budeme stanovať tieto štandardy. Myslím si, že malo by to určité premostenie, aby sa obnovila transatlantická dôvera. Pani predsedníčka, som veľmi rada, že môžeme pracovať na tomto projekte a teším sa už na tie mnohé pozmeňovacie návrhy, ktoré posilnia náš text, pokiaľ, náš text, pokiaľ je tieto témy. A teším sa na ďalší dialog s tenými spravodajcami. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. A samozrejme chápeme, že keď píšete takéto stanovisko, ste Máte tam isté obmedzenia, e, pokiaľ ide o množstvo znakov. V každom prípade ďakujem pekne za vaše úsilie. Nech sa páči. Pán Šváb, ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani spravodajkňa. Ja sa chcem poďakovať skutočne za výborný materiál, ktorý ste nám preložili, pani Charanzová. Myslím si, že je to dobrý základ, aby sme mohli diskutovať v ďalších bodoch, aj keď priznávam, že momentálne nemám nejaké konkrétne predstavy, ktoré sa týkajú toho, aké pozmeňovacie návrhy by mohli prispieť ešte vyjasneniu. Podľa mňa ten text je veľmi vydarený. Je to ale zároveň tak, že pokiaľ ide o tie zásadné témy, ktoré dominujú e, tejto dohode, momentálne nie sú uvedené v texte a preto, pokiaľ ide o gestorský výbor INTA, niektoré veci nie sú veľmi jasné. Je veľmi prospešné, že máme prístup k dokumentom, Avšak až neskôr budem môcť posúdiť, či táto dohoda zodpovedá našim očakávaniam a tomu, čo sme naformulovali a uvidíme, čo v tej súvislosti navrhne INTA. Ja by som chcel zamerať na 4 body. Poprvé, a pani Charanzová má plnú pravdu, že náš výbor samozrejme v končnom úsledku bude najviac dotknutý, no nebude to jediný, výbor Envy asi mm, bude tiež dotknutý ale bude sa nás to veľmi týkať a zásadne nemám s tým problém, aby pokiaľ ide o regulatórnu spoluprácu sme ďalej rozvíjali. Avšak táto spolupráca podľa môjho názoru nemôže siahať až tak ďaleko, že v konečnom dôsledku budeme mať prekážky, aby sme vytvárali konkrétnu legislatívu. Pokiaľ ide posunie vplyvov všetkých návrhov, v budúcnosti to bude dôležité nie len z hľadiska jednotného trhu, nie len z hľadiska malých a stredných podnikov a nie len z hľadiska práv pracovníkov, ale aj z hľadiska transatlantickej spolupráce. To je podľa mňa absolútne akceptovateľné. a Nemôže to siahať až tak ďaleko, že z toho potom vyplynie, že v konečnom dôsledku naša legislatíva ex ante bude obmedzená. Takže ja by som predtým to chcel varovať. Po druhé, myslím si, že je správne, to, že sa veľmi výrazným spôsobom zdôrazňujú možnosti profesionálnej mobility, že snaha to rozvíjať. Pani Charanzová práve bodoch 3 a 4 to spomína. Rokovanie o týchto veciach môžu byť zložitejšie, ako je uvedené možno tu v týchto textoch. to, pokiaľ tieto právomoci na úrovni USA, nie je to na federálnej úrovni riešené, teda nie na úrovni vlády, ale na úrovni jednotlivých štátov. Takže tu bude dôležité viesť ďalšie rokovanie, aby sa to podarilo otvoriť. Samozrejme, ani v Európe to nefunguje úplne perfektne, takže máme ešte istý čas, ale čo bude zložitejšie je verejné obstarávanie bod 5. Totiž tam je to tak, že skutočne tam ide o veľmi zložitú spleť. Na jednej strane ide o to, aký je, je tam ten zákon na federálnej úrovni Buy American, to je veľmi zložité sa to dotknúť ale pre nás je to zásadný bod e, rokovania, musí to tak byť, No a samozrejme to pokrýva iba malú časť obstarávania. Veľká časť obstarávania prebieha na úrovni jednotlivých štátov a potom tam sú zase ďalšie zákony, by Local acts a tam musíme viac prezentovať naše želania a záujmy bez otvárania trhov s obstarávaním v konečnom dôsledku takáto dohoda by neznamenala rovnováhu a pre jednotný trh USA a EU by teda to nebolo prospešné. No a na záver chcem ešte spomenúť jeden pozitívny príklad. Ja som sa zúčastnil viacerých podujatí na túto tému a vždy máme tam taký leták, kde je uvedené, že zo štatistického hľadiska export pre Nemecko by mohol zrásť o 94%. Bol tam jeden občan, ktorý povedal, pán Švábno, prosím vás, 94% no ja som povedal, ja som si to číslo nevymyslel, to je tu už uvedené. No ale potom sa prihlásil jeden podnikateľ, bol tam malý a stredný podnikateľ. To ide body vlastne 12 a 13, je to má obrad 2,5 milióna eur v USA, má asi 20 zamestnancov, podniká v Čiernom lese a povedal, že keď si pozriem, aké sú to vlastne colné a právnické prekážky, kde, kde označovanie produktov pre mňa vôbec nie je problém vlastne zdvojnásobiť ten e, môj obrad, ktorý mám ak sa to všetko odstráni, koniec koncov len, aby sa podarilo zjednodušiť tie colné otázky. A určite by sa to mohlo stať motorom rastu, preto ja si myslím, že mali by sme vykonať všetko, čo je v našich silách, aby sa to zlepšilo, preto podporujem v plnej miere pani Charanzovú. Ďakujem. Evelyn Gephardt. Teraz Evelyn Gephardt, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja sa chcem poďakovať pani Charanzovej za výborný materiál. Myslím si, že je to dobrý základ. a Môžeme vychádzať z neho ďalej spolupracovať. Nie je tam nič, čím by som nemohla súhlasiť. Avšak sú tu viaceré body, ktoré tu chýbajú. Preto predložím viaceré pozmeňovacie návrhy. Ale to je, myslím si, že bežný postup. A myslím si, že je dôležité mať jasné pravidlá a samozrejme sme tu obmedzovaní rozsahom dokumentu, takže nie je možné všetko zapracovať. To chápem. Pokiaľ ide o tie body, ktoré sa spomínali, všetko sú to dôležité veci. Tu ide pre všetkým otázku transparentnosti. Tu plne súhlasím s vami, pani spravodajkyňa Charanzová. Nie je žiaden dôvod, prečo by sme tu na výbore sa nemali stretávať s negociátormi, ako aj zastupcami Európskej komisie mal byť informovaný celý výbor o tom, čo sa deje. Totiž, ako sa už spomínalo, ten vplyv TTIP na ochranu spotrebiteľov a jednotný trh, to sú všetko pre nás zásadné témy, takže to bude dôležité zohľadniť. Mám tu pár bodov, na ktoré by som chcela zareagovať. Na jednej strane je to otázka služieb a definície služieb, keď si pozriem to, čo je tam zapracované. Ja plne súhlasím s pani Charanzovou, keď hovoríte, že služby o verejnom záujme chceme chrániť, tak ako je to zadefinované na úrovni EÚ. To je isté správny prístup, môžeme plne podporiť, avšak je tu ten problém, ktorý súvisí s definíciou toho, čo sú vlastne takéto služby a myslím si, že to nikde nie je zohľadnené a preto tu vystáva otázka, ktorá sa objavila v rámci rokovaní, či chceme mať pozitívne a negatívne zoznamy. Ja by som chcela povedať, že je dôležité jasne zadefinovať, akých služieb sa týka táto dohoda a aby sme sa nezamerali na to, prečo to neplatí. To je dôležité z hľadiska jasnosti a transparentnosti, na to potrebujeme mať pozitívny zoznam a to je jeden z návrhov, ktoré by som v každom prípade chcela predložiť. Okrem toho, spolu so službami treba dávať pozor na to, aby pri definovaní štandardov a štandardizácie z toho nevznikol veľký myšmaš. S tým súhlasím, ako Európsky parlament sme v poslednom volebnom období jasne povedali, že nechceme všeobecné štandardizovanie služieb, pretože to je veľmi nebezpečné a nereálne primát politiky musí byť stále popredí. No a to je vec, na ktorú treba zdôrazňovať, teda čo chápeme pod pojmom štandardy a štandardizácia tovarov. Tam nemáme žiadne problémy. No a ďalej ešte stále v súvislosti so službami. Dôležité je podľa akého princípu sa vykoná otvorenie trhu so službami a jestli sa pamätáte na diskusie o smernici o službách v EÚ a ja si myslím, že treba dávať veľký pozor na to, aby to, čo je napísané v smernici o službách, totiž princíp cieľovej krajiny pri otvorení trhu so službami, že to nebude takouto dohodou, nejak e, pomimo zrušené, pretože to malo obrovský dopad na trhy a rovnako aj na kvalitu služieb. To znamená, že to je dôležitá otázka. Mne tu trochu chýbajú otázky e, celné, ak som to neprehľadla, ale vidím, že je to tam. Ale treba to trochu rozšíriť a súčasne treba dôraz klásť na to, že keď chceme spolupracovať na TTIP, na takejto dohode, tak dôležitá je otázka digitálneho trhu. A vieme, že mnohé americké podniky sú obrovskými podnikmi, ktoré zaplavujú európsky trh a treba zabezpečiť, aby startupy a naše podniky mali tiež šancu celosvetovo postupovať a tomu treba venovať veľkú pozornosť. Na predposledný bod regulačná spolupráca. Treba hovoriť jednoznačne a treba zaistiť, aby stále platil primáte politiky, aby sme boli zameraní na zlepšenie ochrany spotrebiteľa, zlepšenie sociálnych práv, ochrany životného prostredia a tak ďalej, aby to zostalo v našich rukách a aby nesprávnymi pravidlami to bolo nejak ohrozené a spochybnené. To je vec, ktorou sa treba jasne zaoberať. No a posledná vec, ktoré by som sa rada venovala, pričom možno niektorí povedia, že to sa nás netýka, ja si však myslím, že sa nás to týka, to je pod ISTS, pretože podľa toho, ako to bude regulované, tak aj na vnútornom trhu to bude zohrávať veľkú úlohu a myslím, že tam treba jasne vedieť, ako budeme postupovať. Vidíte, že návrh pani Charanzovej je veľmi dobrý, podľa ktorého sa môžeme radiť, riadiť, ale je tam ešte viacero veci, ktoré treba prerokovať. No a pani Charanzová na záver, súhlasím s vami, že keď uzavrieme vašu správu, ešte dlho to nie je koniec diskusie v našom výbore, ale ešte aj ďalej budeme dôsledne sledovať prácu Európskej komisie, pretože je veľmi dôležité, aby boli príjmané správne rozhodnutia a Musíme mať tiež možno, možnosť v konečnom dôsledku zamietnúť túto dohodu, pretože pre nás, poslancov, je dôležité, aby sme spravili vec dobrú pre našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Denis de Jong. Tu nie. Pascal, nech sa páči. Merci. Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rád, že môžem vystúpiť hneď po mojej predrečničke, pretože jej e, záver sa mi veľmi hodí. Ak e, s, nie sú podmienky splnené, tak skutočne treba konštatovať v okamihu, keď Európa má problém zadefinovať svoj trh, svoje normy a uniformizovať ich, ako to vidíme napríklad v prípadoch iný že nie je schopná renacionalizácie, tak Európa je v kríze a ja považujem za veľmi nebezpečné rokovať s partnerom, ktorý je veľmi efektívny, pretože je jednotný, federálny a rokovať s ním. Pokiaľ ide o stanovisko, ďakujem sprav- autorke, ale ja v tomto štádiu nevidím, aké výhody to má pre spotrebiteľov, pretože naozaj nevidím, aké výhody pre e, spotrebiteľov budú plynúť z tohto veľkého transatlantického trhu. Dúfam, že mi to bude vysvetlené a pokiaľ ide o otázku SDS, to nie je len otázka väčšieho svetového e, trhu, najväčšieho svetového trhu, e, ktorý bude zahrňať 40 obratu, ale štáty si uvedomia, že toto je debata, kde by sme e, mali vziať do úvahy aj všeobecné záujmy, lebo táto dohoda ide proti princípu rovnosti, pretože e, niektoré firmy budú, veľké firmy budú mať prístup k týmto trhom a malé a stredné podniky budú nútené. Pre mňa je to skôr dobrá vec, budú nútené e, sa stále uchádzať o národné súdy a spravodlivosť. A ďalej tu máme otázku e, spolupráce v oblasti pravidel. To je tiež veľmi dôležité, pretože e, tam je ohrozená politická suverenita a rozhodnutia, ktoré budú prijaté najmä v národných parlamentoch. Tam treba reglementovať podmienky a budem pokračovať veľmi rýchlo, lebo samozrejme to je súčasťou debaty. Treba zachovať verejné trhy verejné obstarávanie, pretože to bude teraz v Európe oveľa viac otvorené malým a stredným podnikom, ktoré rešpektujú veľmi dôležité environmentálne a sociálne kritéria a zatiaľ to, táto e, transatlantická dohoda bude mať e, bude nad tým všetkým a preto tieto všetky aspekty, ktoré som uvedol, sú veľmi dôležité, treba o nich diskutovať a môj záver je taký, aký, aký pani Gebar. Čiže ak Európa je schopná dať prednosť tomu, čo je podstatné, čo je najdôležitejšie, E, pri jej fungovaní, najmä pokiaľ ide o normy spojené s ochranou spotrebiteľa, zdravým životným prostredím, spravodlivosťou. Ak to dokážeme brániť, výborne. Ak nie, tak potom budeme musieť e, rátať s dôsledkami aj na úrovni parlamentu. Ďakujem pekne. Máme pomerne dlhý zoznam rečníkov. Ak by niekto sa chcel ešte prihlásiť, tak ešte sa prihláste. No a... Bala Nikola Maria Grappini, Eva Paunova, Catherine Steiler, Marlene Mitzi, and Mylena Tros And I would like a little word at the end as well, <laughs> if I can have a chance. No, na záver by som aj ja rada niečo povedala, ak budem môcť. Takže nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. Emma McClarkin je našou tieňou spravodajkňou, ale nemôže tu byť, takže požiadala, aby som sa vyjadril aj e KR. Tiež by sme chceli poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu správu. Podľa nášho názoru len tri hlavné veci, myslím, že chceme, o ktorých chceme teraz hovoriť. Poprvé je výzva na vrhu správy, aby sa zrušili požiadavky o, eh, na pracovné povolenia pre nás. To nie je úplne priateľné. Vo Veľkej Británii to funguje dobre. Pohyb, eh, voľný pohyb osôb je pomerne citlivou vecou že by sme neboli veľmi radi, keby sa to vádzalo, čo sa týka regulačnej spolupráce, to sa týka len centrálnych vlád a je veľmi dôležité, aby to bolo na úrovni štátov a je dôležité, aby bol aj dopad na obchod. Transparentnosť v týchto oblastiach je dôležitá samozrejme verejné obstarávanie to je dôležité pre všetkých, dnes už sa o tom hovorilo. Chceme to vidieť na všetkých úrovniach správy, sa hlavne na úrovni obecnej a, a jednotlivých štátov USA. Oni musia byť súčasťou TTIPu. No a ak sa dohodneme na TTIP, tak potrebujeme mať tento spoločný trh. No. A jedna posledná vec – čo sa týka spotrebiteľov, pre mňa, podľa môjho názoru, je to obrovská príležitosť pre spotrebiteľov, ani kvôli tomu, že sú obrovské, je to obrovská možnosť zrušenia cieľ. To pre spotrebiteľov je veľmi dobré. Je to znamená vlastnejšie tovary pre, pre občanov, nižšie ceny, čo zníži, zníži náklady na život. Takže dúfam, že to sa nám má podarí dosiahnuť. Ďakujem pekne, Mark Tarabela. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr skutočne e, treba, vítam skôr, považujem za pozitívnu túto e, správu a mám tri body, ku ktorým by som sa chcel vyjadriť. Poprvé, pozor, aby sme e, neznížili normy lebo my máme normy, ktoré sú dosť ochranné vo vzťahu k spotrebiteľom a ide tu o to, aby sme tu v rámci tejto konvergencii z USA e, nešli proti týmto našim normám, lebo to by znamenalo jednoducho zrušenie a rozrušenie týchto demokratických noriem. Po druhé, verejné obstarávanie, už to tu bolo spomenuté, skutočne si uvedomujeme, že každý hovorí, že treba otvoriť veľké trhy, ale my sme e, tým e, svetovým aktérom, ktorý najviac otvára svoje hranice. Američania sú veľmi protekcionistickí, to sa prejavuje a oni sú síce e, za voľnú výmenu, ale v realite sú veľmi protekcionistickí. To je realita a to sa týka aj ďalších veľkých svetových aktérov, takže treba dávať pozor, aby sme aby sme nestratili e, e, body v tomto verejnom e, obstarávaní, ktoré zabezpečuje pracovné trhy a tak ďalej a ďalej. Výbor INTA možno si neuvedomí, ale uvedomme si ISDS, ktoré by mali bojovať a mali by chrániť investície E, sú, sa využívajú ako nástroj, ktorý e, sa využíva v boji proti normám, napríklad americké cigarety. E, Philip Morris, Norris sú, e, boj, sa súdia v Austrálii a na Novom Zélande a to znamená, že treba jednoducho e, brať do úvahy to, že keď budeme e, jednoducho, keď, keď nás udajú na, pred nejaký súd e, a aj keď máme nejaký efektív, keď budeme mať efektívny súdny systém, tak ISDS by sa nemalo používať. A teda toto sú tri dôvody, pre ktoré treba byť pozorný, treba predložiť pozmenujúce návrhy v týchto trich, troch bodoch. Ďakujem. Nikla Dante. Nikla Dante. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať za spravodajcovi za jeho správu. Je to naozaj vynikajúci východiskový bod e, pri riešení to, tohto bodu, ktorý nie len, že sa týka nášho výboru, ale zaujíma aj verejnosť a Samozrejme, že verejnosť má veľký záujem o túto tému a prejavuje čoraz väčší záujem. Myslím si, že rokovania z USA sú veľkou príležitosťou a nazdávam sa, že by sme mohli takýmto spôsobom v Európe zvýšiť e, možnosť e, príležitostí obchodných. E, jednoducho treba prestať myslieť, na to, že sme malým bratom USA. Keď začneme rokovať s USA za rokovacím stolom, nezabúdajme, že nás je 500 miliónov obyvateľov a ich je 300 miliónov, takže z tohto hľadiska možno by sme mali byť trošku taký dôraznejší, možno by sme mali konať trošku silnejšie a samozrejme vždy so stýčenou hlavou, pretože toto si musíme stále uvedomovať a mať to na zreteli a samozrejme musíme zdôvodňovať a zamýšľať sa nad niektorými vecami. Napríklad treba povedať, že táto zmluva by sa mala zaoberať e, témami, e, témami cla, ale aj e, necelných bariér, pretože od toho závisí jedna z príležitostí, ktorú TTIP by mohlo znamenať prínos pre Európu. Hovorí sa, že existujú operátori, ktorí majú o 10 až 20 vyššie náklady a v sektore nápojov asi 70 a to všetko v dôsledku bariér, ktoré zabraňujú E, vstupu týchto produktov na americký trh a tam by sme mohli predložiť niektoré pozmenujúce návrhy a táto dohoda by nám mohla dať lepšie príležitosti. Podľa môjho názoru by sme mali uzavrieť dohodu, ktorá by nebola minimálna, ale by mala byť maximálna. Keď rokujeme z USA vrátane o témach e, pravidiel, tak je veľmi veľa aspektov, ktoré sú veľmi dôležité tak povediac, esenciálne a síce jednot, napríklad e, e, v niektorých e, sektoroch e, musíme čakať, kto dá viac, napríklad v automobilovom priemysle, ale v iných sektoroch zase je situácia iná. E, existuje rozdiel e, v jednotlivých priemyselných sektoroch medzi Európou a USA, ale Prote- protagonisti týchto sektorov sú medzinárodní a nielen národní a môžu sa prispôsobiť. V sektore malých a stredných podnikov je to inak. Malé a stredné podniky tieto bariéry predpisov nedokážu veľmi ľahko prekonať a na to netreba zabúdať. Preto musíme využiť tie normy, ktoré by viac chránili spotrebiteľov na obidvoch stranách Atlantiku v obidvoch sektoroch a vo všetkých sektoroch máme príslušné normy. Pardon, opravuje sa. E, v niektorých prípadoch sú naše normy lepšie ako americké, ale zase v iných prípadoch sú zase americké normy lepšie ako naše. To znamená, že my môžeme navzájom prispôsobiť tie normy, ktoré sú e, e, účinnejšie pre ochranu spotrebiteľov. A takýmto spôsobom by sme mohli dokonca aj vylepšiť niektoré z našich vlastných noriem. Rovnako tu máme e, sanitárne a fitosanitárne opatrenia. V tomto sektore je Európa oveľa viac e, popredu a tu nás sa musíme chrániť. Nemôžeme si dovoliť stratiť tieto výdobytky. Takisto tu máme verejné služby. Samozrejme treba potvrdiť vylúčenie e, rokovaní tak, ako to predpokladá negociačný mandát. Ďalšia vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je, že Spojené štáty majú normy o pôvode výrobkov, ktorá je veľmi jasná a veľmi pevná. Európa nemá takéto normy, takúto normu. Parlament v poslednom čase robil, čo robiť mal a myslím si, že v tejto téme by Európa predtým, ako zasadne za rokovací stôl, e, mala získať nejaké spoločné e, stanovisko, ktoré by bolo trošku e, už rozvinutejšie. No a na záver by som chcel ešte spomenúť jednu tému, ktorá veľmi zaujíma verejnosť, aj parlament, a to je téma ISDS. To je veľmi citlivá téma, ale mohli by sme nájsť nástroje, aby sme e, našli také ISDS, aby sme garantovali investície, ochranu spotrebiteľov a zároveň sa vyhli tomu, aby e, sa e, jednotlivé štáty dostali do ťažkostí. Ja som náhradníkom výboru INTA a ten, tá sa tiež zaoberá týmto, e, touto záležitosťou. Je to veľmi dôležitá téma, ako už tu bolo viackrát spomenuté a my v tomto výbore musíme vývoj tejto témy veľmi blízko sledovať, lebo to bude veľ, mať veľký dopad. Maria Grappini. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Ja si veľmi cením správu, ktorú vypracovala kolegyňa. Plne súhlasím so všetkými bodmi a s tým, čo povedala pani Gebhardt. Chcela by som vás však upozorniť na niektoré aspekty, pretože sú tu niektoré neisté body. Treba sa pozrieť na to, ako môžeme ovplyvniť všetky tieto odporúčania, ktoré adresujeme Európskej komisii. Ešte môžeme na tom pracovať až do roku 2025 napríklad, ale napokon nebudeme mať žiadnu garanciu, že naše odporúčania budú zohľadnené. Takže my tu teraz hovoríme o jednotnom trhu a mali by sme byť prví, kto e, e, bude rokovať v tejto diskusii, pretože tu ide o otvorenie nášho trhu, o náš trh. A my by sme mali, ako už hovoria kolegovia, mali by sme byť e, oveľa e, pevnejší a hrdší, lebo nás je viac a e, ako Američania a to je v ich záujme, aby predávali nám, Európanom, ich výrobky. Takže nemôžem súhlasiť s tým, čo povedali niektorí kolegovia, že európsky spotrebitelia by mali byť spokojní s touto dohodou, lebo že výrobky budú lacnejšie. Možno, že áno, ale treba sa pozrieť na kvalitu týchto výrobkov pretože my v Európskej únii máme kvalitnejší trh, my máme oveľa náročnejšie normy a my nemáme skutočne tento problém vyriešený. Nemáme vyriešenú túto et, e- etiketáž pôvodu, ale máme vysokokvalitné výrobky, máme e, bezpečnosť, e, zaistenú bezpečnosť týchto produktov. Nestačí povedať, že výrobky budú lacnejšie. Nezabúdajme, že európsky priemysel a najmä malé a stredné podniky nie sú veľmi spokojné a, a práve naopak znepokojujú sa eventuálnymi rizikami tejto dohody. Ja si myslím, že my musíme venovať mimoriadnú pozornosť počas rokovaní e, e, jednotlivým bodom tejto zmluvy tak, aby sme neboli nadšení tým, čo sa blízka. Áno, dosiahli sme dohodu z USA, spotrebitelia budú spokojní. Nie, my musíme byť opatrnejší, musíme dávať pozor na e, bezpečnostné aspekty, na kvalitu výrobkov a nezabudnúť na ciele Európskej únie, Všetky zmluvy, ktoré uzatvárame, musia zodpovedať tým normám, e, ktoré sú ošetrené v našich smerniciach. To by malo byť kritérium. A ak táto zmluva TTIP e, by znamenala, že by sme museli obetovať niektoré z cieľov EÚ, tak výsledky by neboli veľmi dobré. A pokiaľ ide o súdy a ISDS, e, ja som počula, že takto nejaký členský štát môže byť hnaný na pred eh, spravodlivosť nejakým investorom, ak ten eh, nebude eh, mať garantované isté garancie a výhody. To je, v tejto krajine to je trochu čudné, veď my ako parlament a Európska komisia, tí, ktorí chcú sa zúčastniť tých finálnych rokovaní, my musíme všetci dávať pozor na krátkodobé, ale aj na dlhodobé účinky. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, predsednička. Aby som nás chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Ja no, mám dve stručné poznámky. Poprvé, čo sa týka vízovej požiadavky pre občanov, myslím, že ak chceme vytvoriť spoločný transatlantický trh, tak je dôležité zajistiť rovnaký prístup a to odstránením existujúcich obmedzení ktoré narúšajú voľnú no, výmenu tovarov a služieb. Zrušenie vízovej povinnosti pre občanov a krajiny ktorých sa netýka e, subjektný program, to by veľmi zjednodušilo poskytovanie služieb medzi jednotlivými obchodnými partnermi. Druhá vec, ktorú by som rada povedala, sa týka bodov 12 a 13 o malých a stredných podnikoch. Myslím, že malé a stredné podniky sú ústredným prvkom týchto rokovaní a hlavne malé a stredné podniky, alebo teda malé a stredné podniky a ich činnosť bude profitovať z týchto rokovaní, takže preto dôležitá kapitola malých stredných podnikov bude musieť byť súčasťou rokovaní na základe obchodných úvah, ktoré spĺňajú potreby spoločnosti. Môžu sem patriť špecifické produktové platformy s usmerneniami, hlavne o netarafných bariérach, ktorým čelia spoločnosti americké a európske na e, príslušných trhoch a rovnako to môže vytvoriť dobrý e, základ pre monitoring a implementáciu dohody, ktorá bude technicky účinná len ak aktívne sa bude podielať aktívne sa budú podielať malé a stredné podniky pri vytvorení príslušných mechanizmov TTIP. Ďakujem pekne. Katrin Steiner. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Viaceré a mnohé body, už o mnohých sa hovorila, ale včera večer v tejto miestnosti bolo 200 aktivistov proti TTIPu, niektorí dokonca zo Škótska. No a je zaujímavé, že mnohí ľudia bohužiaľ mali nesprávne a zavádzajúce informácie o tom, čo sa deje. Niektoré obavy boli legitímne. viem, že občianská spoločnosť má veľkú nedôveru voči tejto dohode, čo je porutovanie hodné. Ale myslím, že tie kola rokovaní, ktoré sa uskutočnili doteraz, zatiaľ nebolo nič dohodnuté. Je to stále kybierli list papiera, takže my musíme presadzovať naše myšlienky a podnety. Myslím, že počas prvej prezentácie, bolo to už e, takmer pred rokom v tomto výbore o TTP, bolo to o vytvorení jednotného trhu um, ehm, preč Atlantikom. Má to niečo obrovský, má to obrovský potenciál, ak sa nám to podarí splniť. No a Samozrejme, ak zachováme vysoké štandardy potravinovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľov, má to obrovský potenciál, musíme to spraviť dobre. Otázky transparentnosti, áno, sú tu isté obavy. Dôležité je, aby aj národné parlamenty boli zapojené, pretože mnohé z nich budú musieť podpísať tú dohodu, respektíve odsúhlasiť alebo zamietnúť ju ale je to dôležitý proces a treba zaistiť, aby sa všetky obavy riešili v bode 7. Je dôležitý bod 8 o štandardoch. Organizácia vytvárania štandardov prišla do výboru pred rokom a bohužiaľ postup pri tvorbe memoranda o pochopení medzi americkými a európskymi organizáciami. Bohužiaľ, ničomu sa nedostalo ani na jeseň. Uh, hovorili nám minulé roky, že uh, bude podpísaná tá závna dohoda, memorandum o porozumení, bohužiaľ to nebolo možné a myslím, že čím viac sa tlaku vytvoríme, uh, a to je aj v tvojej správe, tá, treba to podporiť a presadzovať, pretože ak sa nám podarí noviť dôveru, vysokú mieru štandardov, budú priateľnejšie bodu 14 a spravodlivého obchodu, pretože ja to chápem tak, že to súvisí s medzinárodným rozvojom, sú to štandardy, a ktoré stanovujú medzinárodné organizácie o spravodlivom obchode, takže ja by som bola rada, keby si e, to mohla trochu vysvetliť, ten bod 14. V každom prípade dialog musí byť otvorený, musíme reagovať na obavy mnohých mnohých eh, spotrebiteľov. Dialóg vznikol dôležité, aby sme boli súčasťou tohto procesu a ja sa teším na ďalšie diskusie. Ďakujem pekne, predsednička. Marlene Meci. Ďakujem, Madam Chair. Ďakujem pekne, predsednička. Samozrejme tie body, na ktoré som chcela ja poukázať, už eh, zazneli, aby som chcela poďakovať ja eh, spravodajkyni za veľmi dobrú správu. A musím povedať, eh, že súhlasím s Evelyn a s Mariou. Myslím, že táto dohoda bude prospej Európe, spotrebiteľom, podnikom a podnikateľom vtedy, ak bude sa o nej náležite rokovať. A myslím, že kľúčovým slovom je tu transparentnosť Európske hodnoty a štandardy musia byť dodržané. A ja som trochu zrazená z tej euforii, ktorú preukazujú kandidáti z tých vlastných výrobkov a z toho, že spotrebitelia budú spokojní. Spotrebitelia budú spokojní, ale na úkor straty pracovných miest v spoločnostiach, ktoré doteraz dobre fungujú v EU. Ja myslím, že ak prídu o prácu, tak spotrebiteľi si ani nebudú môcť dovoliť tie krásne, lacné výrobky z USA. Takže treba sa zaoberať rozsahom tejto dohody a hospodárskymi dopadmi. Nikdy sa o tom veľmi nehovorí a preto musíme byť opatrní. Hlavne my, výbor INKO, musíme zaistiť, aby sme neuprednostnili jedného aktéra na úkor druhého. Mňa by zaujímalo, či komisia vykonala dopadovú štúdiu o tom, aké dopady to bude mať na všetkých aktérov v EÚ. Malo by to prejsť, len keď to bude prospešné pre Európu. Ja nechcem vytvoriť dojem, že som proti typu práve naopak. Myslím, že treba zaistiť, že všetky príležitosti a výzvy, ktoré existujú, časťou a vznikom takéhoto trhu musí zaistiť, že nebudeme na strane porazených. Musíme konať s chladnou hlavou, s rozmyslom a zaistiť, aby spotrebitelia, zamestnanci a malé stredné podniky, chrbtová kosť Európy z toho profitovali. A nezabudeme, čo je malé pre USA, nemusí byť malé pre Európu Takže nezabúdajme na to, že chceme transparentnosť. Katrin zúraznila skutočnosť, že proti TTIPu vystupujú aktivisti, možno majú pravdu, pretože nie vždy sú informovaní, niekedy sú aj zle informovaní a myslím, že máme povinnosť a zodpovednosť voči 500 miliónom obča- občanov, ktorých sa TTIP bude priamo alebo nepriamo týka, takže musíme byť opatrní a chceme transparentnosť. Ďakujem pekne. Majlin Trandinsky. Áno, pani predsednička, pred chvíľou som počula, ako niektorí z kolegov sa vyjadrovali k priebehu týchto rokovaní spôsobu, ako sa rokuje najmä výboru INTA a stiažovali sa, že E, aj iné výbory ako INTA, vlastne aj iných výborov ako INTA sa táto zmluva týka. Chcela by som len pripomenúť, že e, prvý, koho sa to týka, sú európsky obyvateľia a spotrebitelia. E, tento návrh stanoviska je dokument, ktorý pripravil výbor INTA a mám niekoľko pochybností vzhľadom na obrovský dopad, E, tejto zmluvy na život európskych občanov, ktorých vy všetci tu zastupujete a ktorí sú vo veľkej väčšine proti, myslím si, že toto sú také naivné návrhy. Vy nezvažujete možnosť rizika, e, že jednoducho dôjde k zniženiu ochrany spotrebiteľov a niektoré tak veľmi nesmelo sformulované e, formulácie zo strany Európskej komisie napríklad o znížení európskych noriem a ich nivelizácii smerom e, nadol arbitrážny proces a to sú e, veľmi nebezpečné veci. Ja som veľmi skeptická vzhľadom na to, aký vplyv môže e, parlament vyvinúť na komisiu a komisia na EÚ. A e, jednoducho tu ide o, o to, že sa tu vytvorí bezhraničný priestor, kde budú normy e, unifikované v celom svete. A tento návrh stanoviska ma vôbec neprekvapuje, ale som skutočne e, nepríjemne prekvapená odporúčaniami, ktoré dávate a ktoré majú negatívny dopad na našich spoluobčanov. S touto zmluvou e, vlastne nebudeme mať právo na nič, iba na smrť. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. A ja by som tiež teraz niečo doplnila mne sa skutočne páčilo, čo som napísala spravodajkyňa a povedala, že to je jedinečná šanca na vytvorenie zavenie vy, vy, vysokých štandardov a zákonov na ochranu spotrebiteľa, čo bude dôležitým faktorom v rámci medzinárodných štandardov. Ja by som to radšej zmenila na globálne štandardy. Toto je skutočne jedinečná príležitosť vytvoriť vysoké normy ochrany spotrebiteľov No, ostatné krajiny vo svete niekedy majú iné štandardy, ale treba sa snažiť, aby sme mali prístup rovnaký a aby to boli globálne štandardy. A súhlasím s vami, že to je jedinečná príležitosť a je dôležité, aby sme túto dohodu tvorili tak, aby sme ju podporili a nie, aby sme ešte pred rokovaniami ju odmietli. Takže ďakujem pekne za prácu na no čo sa týka prínosov pre spotrebiteľov, hodnota odborania cieľ a zniženie nákladov je dôležitá. Mnohí spotrebitelia skutočne majú problémy s nákladmi na život, no a keď je tu možnosť znížiť cenu oblečenia 10%, potravín o 20% alebo automobilov o 10%, tak je to na prospech mnohých spotrebiteľov, ale nemôže to spôsobiť eh, stratu práce, práce. Nož eh, kolega Dante a Schwab hovorili o možných profitoch a, a prospechu eh, obchodu, ak môžeme znížiť náklady na plnenie a náklady na administratívne úkony kvôli vývozu do Ameriky, to pomôže našim, našim zamestnancom, pracovným miestam, na tie, ktoré, ktorí pracujú v exporte, zarábajú viacej, takže tí, ktorí z vás, ktorí hovorili o kvalitných pracovných miestach, a, a tak a, tá práca v exporte je spojená s vysokým zárobkom a také sa dajú vytvoriť. na no, a dohoda o voľnom obchode s Koreou za prvý rok sme zaznamenali 50% nárast expertov a, a tie liberalizované sektory zaznamenali 46%, takže je to skutočne obrovská príležitosť, ak vypočujem malé a stredné podniky a páčilo sa mi, čo spravda kniha hovorí o malých stredných podnikoch, v kapitole o malých podnikoch, to treba zrealizovať. No a čo sa týka verejného obstarávania, možno by bolo dobre, keby sme tam uvedli potrebu e, jasných e, časových harmonogramov, pretože pre orgán na podporu obchodu, pretože myslím, že oni chcú vytvoriť rovnaké podmienky aj v Európe pre jednotlivé štáty, na no čo sa týka víz. Myslím, že musíme byť realistickí. Americkí vyjednávači nemohli rokovať o víza v rámci obchodnej dohody, ale možno austrálske riešenie, kde bola paralelná diskusia o kvótach, možno by trochu pomohlo, pretože uznám, že potrebujeme vzájomné uznanie služieb. V každom prípade zaznelo množstvo zaujímavých nápadov. Myslím, že sa musíme uviesť naše, naše podnety, myšlienky a slovo dám teraz pravdajkyni. Ďakujem pekne, Vicky. Možno jedna všeobecná pripomienka diskusia preukázala, že TTIP je dôležitou témou pre výbor a že skutočne musíme pokračovať v diskusiách možno takým štrukturovanejším spôsobom, prebrať to jednu kapitolu po druhej a možno by sme mohli vyzvať aj komisiu, aby sa vyjadrila, pretože niektoré z otázok treba položiť komisii a nie mne. Ja nie som zapojená do rokovaní. A Idem reagovať na dve, tri veci, ktoré spomenuli viacerí z vás. Čo sa týka ochrany spotrebiteľa, viem, že je to dôležitá a citlivá otázka. A preto sme sa rozhodli usporiadať a vypočujte na túto tému. Zúčastnia sa tam rôzni e, rečníci z rôznych organizácií, a to bude pre nás príležitosť lepšie pochopiť, o čo ide. Znenie môjho stanoviska je o tom, že ja chcem sa zamerať na to, že budeme podporovať európske vysoké normy ochrany spotrebiteľa voči USA. Ja súhlasím s Katrin, že sa nám to musí dobre podariť a že musíme nájsť dobre znenie, ktoré súčasne vyšle signál a súhlasím s kolegyňou Cisia, že vidíme obrovský potenciál pre európskych poslancov, ale rovnako ale tiež chcel povedať, že naša, o našej úrovni ochrany sa nebude rokovať. No a vážim si e, príspevok kolegu Tarabelu k verejnému obstarávaniu. Myslím, že veľmi dobre vysvetlil, aká je situácia v Európe, aká je situácia v USA. Ja to osobne vnímam ako jeden z najfezinejších záujmov EÚ v tomto rokovaní a myslím, že mali by sme prispôsobiť to znenie, aby sme vyslali jasný signál o verejnom obstarávaní. Čo sa týka regulačnej spolupráce, to je veľmi dôležitou súčasťou rokovaní pre podniky, pre malé stredné podniky, ale z časti nesúhlasím s tým, čo povedali niektorí z vás. Myslím, že cieľom je, že ak sa dohodneme na niečom, tak to bude záväzné, ale ak nebude dohoda, tak si stále zachováme našu autonómiu v regulačných otázkach. No a napokon viem, že otváram pandornú skrinku ISDS. Toto je v zásade najcitlivejšia politická záležitosť, to sme si vedomí. Preto ja by som chcel navrhnúť, aby sme túto diskusiu nechali na výbor INTA, ktorý je zodpovedný práve za tieto otázky. A my by sme sa mali snažiť využiť naše stanovisko, naše posolstvo, ktoré chceme vyslať na to, aby sme sa skutočne zamerali na tie veci, ktoré sú dôležité z hľadiska spotrebiteľov, podnikov. Nechcem povedať, že ISDS nie je dôležité. Vôbec nie. Sú tu aj niektoré ďalšie veci, ktoré nespadajú do našich právomocí a sú dôležité z hľadiska spotrebiteľov. Ja by som chcela povedať, aby sme sa riadili tou štruktúrou, forma INTA a to, čo vlastne chce dosiahnuť predsedám toho výboru a zamerali sa na naše právomoci. Ja by som vás chcel v každom prípade pozvať na vypočutie, ktoré organizujeme a už sa teším, že dostanem vaše komentáre a teším sa aj na ďalšie zasadnutie tie spravodajcov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Táto diskusia je veľmi dôležitá, musí byť otvorená. Ja by som chcela, aby to takto prebehlo, pretože tá diskusia bola dôležitá. Ja viem, že nás tu počúvajú zástupcovia z komisie. E, želáte si vystúpiť, želáte si niečo povedať? Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Ja budem veľmi stručný, viem, že máte veľa práce, ale dnes do poludnia by som chcel predniesť niekoľko pripomienok. Keď pracujete na tomto texte, e, pokiaľ ide o transparentnosť, tak by som chcel upozorniť na nové opatrenia, ktoré sme prijali. Všetky texty sú online, čiže všetky európske návrhy e, v rámci transparentnosti máte možnosť vidieť aj čo chceme, aké máme ciele i špecifický právny text, ktorý predkladáme našim americkým partnerom na rokovaniach. Na webe vidíte takisto fakty, ktoré jasným jazykom e, prezentujú naše ciele. Pokiaľ ide o konsolidovaný text, je možnosť, aby hlavní, hlavne poslanci mali k týmto textom prístup, či už sú to členovia výboru INTA alebo iných výborov, teda pokiaľ ide o tie texty, ktoré sa týkajú e, judikatúry, pokiaľ ide o tú spoluprácu. No, jednak by som rád zdôraznil to, čo povedal Blimuzi. Poslancom tu nejde o znižovanie e, e, štandardov pre e, spotrebiteľov. To si neprajú ani Američania, ani my. Nejde tu ani o stratu regulačnej samostatnosti. A vlastne to súvisí s tým, ako my organizujeme náš vnútorný trh tu v EÚ a čo my dúfame, že teda to dosiahneme v rámci TTIP z USA TTIP, to je spolupráca nezávislých regulátorov na základe ochoty, pokiaľ budú iné e, štandardy, kde tie rozdiely sa nedajú prekonať, tak tie rozdiely budú naďalej pretrvávať. Cieľom je však zniežiť E, náklady tam, kde je zbytočná duplicita noriem alebo dosiahnuť lepšie normy, pretože sa niečo od regulátora z druhej strany naučíte. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak tu skutočne ide o jadro celej záležitosti. My chceme uľahčiť investovanie malým podnikom. Veľké podniky si nájdú cestu na iné trhy, ale pre malé podniky je to zložitejšie a to isté platí aj pre ISDS. Je veľmi zložité predstaviť si riešenie sporov pre malý podnik, pretože malý podnik na to nemá zdroje. Takže tu je aj prepojenie medzi SDS a malými strednými podnikmi. A ďalej, e, náš výbor ešte pracuje aj e, na, v rokovaní s USA na tom, aby európsky uchádzači boli, e, aby sa na nich aplikovali rovnaké podmienky ako na amerických konkurentov a to bude veľmi zložité, avšak e, ide tu o veľmi veľa. Ak ISDS ja beriem na vedomie to, čo povedala spravodajkyňa, ale my, vy všetci a my všetci máme na to nejaký názor. Ja by som si prial, alebo by som vám chcel odporučiť správu identifikácia oblasti pre budúce diskusie s týmto parlamentom, ako riešiť alebo ako pracovať na tom nástroji ISDS. To nie je otázka in and out, nie je to nejaký bipolárny aspekt. Tá diskusia musí byť zložitejšia, konkrétnejšia, farebnejšia na základe toho, aký je posledný stav e, z dohody SITA a plus sú tu vlastne oblasti e, identifikované pre ďalšiu spoluprácu na základe správy komisie publikovanej v prvej polovičke januára. Ak si toto všetko zoberiete do úvahy, tak je tu základ, ďalšieho postupu e, základ preto, ako e, zrovnovážiť tie rôzne pohľady, rôzne názory. My vieme, že ľudia majú rôzne názory, ale my sa snažíme riešiť to jadro problému tak, aby sme v budúcich týždňoch mali informovanú debatu. Do jary budeme mať názor Rady parlamentu aj komisie na to, ako pokračovať v diskusiách, lebo tu nejde iba o TTID, TTIP. Máme tu ešte ďalšie aspekty, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy a preto tu ide o veľmi citlivú záležitosť a neprekvapuje, že názory sa rôznia. Ďakujem. Už sme trošku mm, s časom pozadu, avšak táto téma je veľmi dôležitá. Ďalším bodom e, programu je správa Jakosári e, interoperabilita pre verejnú európsku správu a občanov. To je prezentácia komisie e, a ich návrhov Ospravedlňujem sa, lehota pre predkladanie pozmenujúcich návrhov k stanovisku pani Charanzanovej je 25. februára. Je to krátky čas, 25. februára. Are we ready? Sme pripravení? Okay, with apologies, we've just been playing musical chairs in the committee this morning. Um, Chcela by som sa ospravedlniť a teraz by som chcela, pokiaľ ide o tú interoperabilitu pre európske orgány verejnej správy, podniky a občanov, my sme na základe článku 54 pridruženým výborom k výboru ITRE a teraz nás e, komisia oboznámi so svojou správou. Vítam zástupcu komisie. Je to, dokument online v aplikácii e-meeting. Ďakujem, pani predsednička. Som veľmi rada, že vám môžem prezentovať tento program ISA e, v úseku digitalizácie, čo vlastne znamená termín interoperabilita. Európska komisia e, to definovala v roku 2010 vo svojom oznámení o interoperabilite európskych verejných služieb. Ide tu o to, ako si dve inštitúcie môžu primeraným spôsobom vymieňať informácie. No a v našom kontexte to znamená nasledovné. Znamená to vytvoriť verejnú službu, ktorá by sa riadila určitými princípmi a tie sú definované naľavo. Princíp je iba raz, je tam iba raz poskytnúť iba raz sa poskytujú údaje, potom máme One Stop Shop, teda jednotné kontaktné miesto, elektronické služby, služby, ktoré kombinujú rôzne verejné služby do jedného uceleného reťazca. A pokiaľ tieto princípy budú implementované, tak zaistíme vysokú mieru vzájomného prepojenia verejných služieb, dôjde k lepšiemu zdieľaniu informácií, poznatkov a vedomostí a takisto budú lepšie cirkulovať informácie. My chceme dosiahnuť lepšie a informovanejšie rozhodovanie, urýchlenie rozhodovania, vytváranie viac obchodných príležitostí, pretože verejná správa v ekonomike zohráva dôležitú úlohu, no a v neposlednom rade občania budú mať lepší a priamejší prístup k verejným údajom. Interoperabilita od roku 1995 je prioritou Európskej komisie a od tej doby tu máme tretí program a vidíme, že ešte treba veľa urobiť, avšak máme už aj prvé výsledky a preto navrhujeme za na druhu ako ďalší e, program, ktorý bude konsolidovať doterajšie výsledky a zároveň bude riešiť aktuálne výzvy. Tento program bol prvýkrát predstavený v júli 2014. Máme tu celý prístup ako v minulosti, teda našim cieľom je jedna vec, jeden cieľ máme. Interoperabilita by mala priniesť riešenia pre výmenu informácií medzi jednotlivými zložkami administratívy, ale aj medzi štátnou správou a firmami a štátnou správou a občanmi. A to je tu explicitne aj povedané. Dosah tohto programu by mal byť širší, ako sa pôvodne stanovovalo Mali by tu byť riešenia interoperability s neobmedzeným použitím, čo by malo potom umožniť elektronickú výmenu, ktorá by napomohla implementácii politík. Máme tu pilotné riešenie a potom konsolidáciu projektu. Máme tu aj ist, tak akýsi inkubátor, v ktorom sa budú vyvíjať nové riešenia až do fázy, keď budú e, zavedené do praxe na bežné použitie. Takisto máme riešenia, ktoré sú funkčné a v tom inkubátore zostanú, až kým vlastne sa nepresunú na svoje konečné miesto určenia. Máme tu program pre jednotný prístup, tu na, máme podporu zo strany niekoľkých operačných cieľov e, vo forme programových aktivít. Ide tu teda o cezhraničnú údržbu, ďalej tu máme e, horizontálnu kooperáciu, teda e, na horizontálnej úrovni medzi rôznymi rezortami ako v IZA, ale navyše tu máme ešte aj e, legislatívne op- opatrenia, ktoré stoja v ceste tejto aplikácii interoperability. E, teda týka sa to tej referenčnej architektúry a kartografie riešenia, e, ktorú je potom možné prijať a využívať. My tiež posudzujeme určité spoločné e, a štandardy, normy, to je veľmi dôležitá vec. A potom tu máme opatrenia, ktoré budú merať a kvantifikovať dopady tejto interoperability tak, aby bola skutočným prínosom. V súlade s tým potom bude tento projekt priebežne monitorovaný, výsledky budú monitorované online my budeme mať priebežné a záverečné vyhodnocovania. Ďalej tu bude dochádzať k tomu, že tu budeme mať indikátory, ktoré budú merať výkonnosť programov. Budeme tu mať tiež aj počet tých kľúčových prvkov, ktoré sú nevyhnutné pre umožnenie tejto interoperability. To je veľmi dôležité. A ďalej chceme, aby všetko, čo v rámci tohto e, programu financujeme, aby tie výsledky boli merateľné. To je veľmi dôležité. Vidíme tu rozpočet na tento projekt. Ten program je rozvrhnutý na 5 rokov, e, teda e, je, to vrá, je zladený s viacročným finančným rámcom. Priemerný ročný rozpočet e, činí asi 26 miliónov eur, spolu to bude činiť 131 e, miliónov eur. A teraz k politickému e, kontextu. Verejný sektor je kľúčovým hráčom európskej ekonomiky a prispieva k riešeniu finančnej krízy. Takmer polovica HDP v Európe vzniká vo verejnom sektore a tu pracuje 25 ľudí. Verejné zákazky a verejné obstarávanie prispieva 19 e, k celému HDP Európskej únie. Kompetencie komisie v oblasti e, v tejto oblasti nie je až taká dôležitá a nie je ani taká veľká A máme tu však i niektoré iniciatívy, ktoré sa týkajú verejného sektora digitálnych trhov, digitálnej agendy pre Európu, hodnotenia ročného rastu, modernizácie verejnej správy, takže to všetko naznačuje, že politický záujem o interoperabilitu verejnej správy existuje. Tu máme výsledky štúdie, ktoré ukazujú, koľko času sa dá ušetriť tým, že sa budú služby občanom e, poskytovať digitálne. A e, máme to prepočítané na úsporu v rámci HDP. Na príklade Belgicka vidíme, že v Belgicku by táto interoperabilita mohla ušetriť 2,3 miliardy eur, vo Francúzsku takmer 13 miliard eur. Čiže to sú obrovské finančné obnosy. A pokiaľ ide o, o, o tieto prínosy, tak sú veľmi jasné a môžeme si položiť otázku, prečo tu nemáme dohodu. Máme politickú vôľu, poznáme prínosy, technológia tiež existuje. Máme tu však aj príklady. Švédsko je asi najďalej v používaní tejto interoperability, tu až 93% domácností je pripojených k internetu, 70% občanov komunikuje s verejným sektorom prostredníctvom elektronických nástrojov, ale pokiaľ ide o vyplňovanie formulárov online, tak tam vidíme, že tá využiteľnosť klesla až na 46 Čiže problém je práve v, to, v tomto bode. Znamená to, že máme infraštruktúru, ale to nie je riešenie. Ani digitálne služby nie sú sami o sebe riešením, pretože nie sú prepojené. Tieto digitálne služby sú, tak povediac, izolované, čiže my sa musíme pozrieť na celý kontext, my potrebujeme služby, ktoré budú od samého začiatku prepojené bez ohľadu na to, aká je alebo nie je infraštruktúra. A v tejto, k tejto interoperabilite treba e, pristupovať ako k celku. Máme tu zatiaľ tri návrhy rôznych riešení. Je tu vaša Európa, Solvit a IMI. Nebudem to rozoberať do detajlov, ale vidíte, že tieto projekty sú čím ďalej tým úspešnejšie a že fungujú aj v cezhraničnom režime. Takže čo povedať na záver? Nazdávame sa, že toto je kľúčový prvok k tomu, aby stratégia európskej verejnej správy sa mohla naplniť. Je potrebné vytvoriť rámec a príslušné nástroje. Interoperabilita nie je len záležitosťou technológie, teda ICT, ale je to vlastne o taký cel, ide tu o celkový politický prístup E, aby sme mohli podporovať interoperabilitu, musíme reštrukturalizovať administratívu a administratívne postupy. To všetko musí preukázať jasnú politickú vôľu. Čiže o interoperabilita musí byť už od samého začiatku zakomponovaná do konštrukcie týchto zložiek. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám za vašu prezentáciu, ktorá je k dispozícii na našej webovej stránke a teraz dám slovo pani spravodajkyni. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Samozrejme chcem sa poďakovať zástupkyni komisie za skutočne veľmi jasnú prezentáciu celej tejto témy. Pokiaľ ide o túto digitálnu agendu, je to veľmi aktuálna téma, o tom sa hovorí tak povedať všade, je to jedna z hlavných tém komisie a zároveň to stanovuje aj mnohé priority v členských štátoch. No a pokiaľ ide o to, ako rýchlo vlastne sa to celé rozvíja, je pre mnohých veľmi zložité pochopiť, čo sa všetko vlastne deje, kde sa to deje, a čo všetko sa týka teda tejto digitálnej agendy v Európe. Celkovo je tu množstvo programov a konec koncov vidíme, že pokiaľ ide o túto agendu na úrovni komisie, za to odpovední viacero komisárov, je to dôležitá vec, dobrá vec, ale zásadné je, aby existovalo nejaké centrálne miesto, kde sa to bude všetko koordinovať. A ja mám pocit, že pokiaľ ide o Európsky parlament, práve náš výbor, výbor Inko by mal koordinovať túto otázku. Totižto nesmieme sa pozerať na túto vec iba ako na technickú vec. Preto je veľmi dobré, že potom, ako vlastne dlho tu sa viedli určité spory týkajúce sa jednotlivých výborov sme sa ocitli vo fáze, kde vlastne môžeme začať pracovať na tejto veci. Myslím si, že to je dôležitá vec. Pokiaľ je IZA 2, e, je to samozrejme veľmi technická záležitosť, ale nestačí to len tak akceptovať. Ide o to, že vlastne musíme si uvedomiť, aké to má dosahy na mnohé aspekty jednotného trhu. Ďakujem pekne komisii za to, e, že vlastne je dôležité, aby sa táto vec skutočne vydarila. Prečo je to tak? Je to totiž to preto, lebo strácame čas, peniaze, vlastne aj dôveru a trpezlivosť občanov, lebo táto interoperabilita stále ešte dostatočne nefunguje. Ja by som považovala za pozitívne, aby v rámci IZA 2, aby v rámci tohoto programu, o ktorom teraz diskutujeme, vlastne sa doplnili aj užívateľia. A myslím si, že nebolo by zlé tam doplniť aj slovo občania. To znamená, že je veľmi dôležitý ten uhol pohľadu občana, a na nešťastie Zatiaľ je to ešte iba text na papieri. Ide o to, že vlastne sú tu veci, ktoré sa týkajú občana. Pokiaľ ide o uhol pohľadu bežných občanov, malých a stredných podnikov, tak e, nie je to tam dostatočne zohľadnené tak, ako by som si bola bývala želala. Na nešťastie náš výbor opätovne má veľmi zložitý časový plán, je to veľmi časovo napäté. Celkovo je dôležité nájsť riešenie rýchlo, lebo ten program, ktorý ešte teraz platí, ISA jeden sa pomaly chýli k svojmu koncu a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme na úrovni tieňových spravodajcov intenzívne pracovali a dodržali časový plán. Chcela by som ešte na adresu komisie povedať, že pokiaľ ide o demokratický proces, myslím si, že je zásadné, aby sa rešpektoval. Totižto, pokiaľ ide o ten časový plán, nesmie to byť také napäté. Samozrejme aj my niekedy spravíme nejaké chyby, aj tu na to trvalo dosť dlho, e, keď sme sa zhodli, ktorý výbor je vlastne odpovedný za túto otázku. Ak dovolíte, ja mám otázku na zástupňu komisie. Bolo by dobré, keby nám objasnila niektoré záležitosti. Ja by som chcela vlastne položiť otázku, ktorá sa týka celkovo tej základnej myšlienky. A ide o to, že aké sú ohraničenia tohoto návrhu. Je tu na úrovni komisie také vnímanie, že ide skutočne o technickú záležitosť, ktorá znamená, že vlastne sú tu viaceré programy, kde sa prerozdelia prostriedky a tu ide o to, aby vlastne tie tie mm, IKT systémy boli vzájomne prepojené, alebo ide tu o to, že sú tu nejaké hlboko siahajúcejšie dopady tejto oblasti. Takže ja by som chcel spýtať, že ako vlastne vy to vidíte, ako je to z hľadiska verejnej správy, ako, ako môže lepšie spolupracovať s občanmi a podnikmi. No a potom pokiaľ je samotné prostriedky, Mohli by ste, prosím vás, trošku bližšie vysvetliť, ako vlastne komisia bude rozhodovať o tom, že tie prostriedky, ktoré sú v dispozícii v rámci tohto programu, ako sa teda prerozdelia. Ak dovolíte ešte posledná otázka, keďže vlastne sa zamýšľam nad tým, či ide o tieto záležitosti, alebo aj niektoré možno ďalšie, že či sa na to chceme pozerať z takého technického uhla pohľadu, totiž to je tu generálne riaditeľstvo Digit. Ja chápem, že je tam tá hlavná zodpovednosť za tieto otázky, je tam spolupráca v v rámci ďalších programov. Chcem sa spýtať celkovo, aká je spolupráca medzi týmto programom a potom pokiaľ nástroj spájame Európu. Takže chcem sa spýtať, kto vlastne nesie zodpovednosť za ten celok? To je podľa mňa tiež veľmi opodstatnená otázka. Ďakujem. Thank you. EPP, e Eva Ďakujem pekne. Teraz za EPP Eva Baranová. Ďakujem pekne. Pani predsednička, najprv sa chcem poďakovať komisii za detailnú prezentáciu. Chcem sa poďakovať našej spravodajkyni za jej komentáre. Už sme boli v kontakte s jej pracovníkmi, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ako aj s jej tímom, pokiaľ je túto správu. Samozrejme, spolupracujeme aj s spravodajcom Bony, ktorý pôsobí na úrovni ITRE. Takže uskutočnil sa vypočutia, ktoré sa týkajú jednotného trhu a my sme zdôraznili to, že pokiaľ ide o systémy, elektronickej správy, to je veľmi dôležité z hľadiska fungovania jednotného trhu. Dokonca aj e, pani komisárka sa vyjadrila v tom zmysle, že je dôležité, je dôležité, aby sa vymeniali skúsenosti, ktoré sa týkajú kľúčových prvkov tejto záležitosti. Ja by som sa v tejto fáze chcela zamerať na také štyri body, tá prvá vec sa týka toho, akým spôsobom komunikovať o tých prospechoch toho programu, ako to vlastne dať na vedomie našim občanom. Existujú tu pozitívne príklady, napríklad zo Švédska, to sa tuším už aj spomínalo. A musíme si uvedomiť, že tam je skutočne asi najväčšia penetrácia internetu a e, veľký podiel obyvateľov využíva elektronickú administratívu a takto vybavujú svoje záležitosti a ide o to, ako podporiť našich občanov a podniky, aby vlastne viac hľadali takýchto e-riešení. No a myslím si, že pokiaľ ide o politické aspekty IZA, tak som toho názoru, že tieto programy sú prospešné tak pre občanov, ako aj pre podniky. Ište sa zhodneme na tom, že riadne fungovanie elektronickej správy môže ušetriť čas a peniaze pre našim občanom Akurát neviem, že či naši občania sú si toho vedomí. Um, no a pokiaľ ide o navrhovanú obálku, ktorá sa týka implementácie programu ISA 2 na obdobie 2016 až 2020, je to 131 miliónov eur. A ja by som sa chcela spýtať zástupkyne komisie, Aký je váš plán, ako chcete posilniť komunikáciu s občanmi, pokiaľ ide o pozitívne stránky tohoto programu? No a potom stratégia zameranej komunikácie existuje a akým spôsobom túto technickú stránku veci pretaviť do takej zrozumiteľnejšej formy pre našich občanov. Zároveň mám taký pocit, že pokiaľ ide o našich poslancov, ktorí sú tu príjomní, e, prítomní, tak je dôležité mať kontakty s mm, vlastne voličmi v rámci toho, tejto veci, tejto komunikácie. Ide o to, ako celkovo uľahčovať túto oblasť a poskytovať veľmi konkrétne príklady. Zároveň sa chcem zamerať na malé a stredné podniky. Myslím si, že to tu veľmi chýba v texte návrhu, aj keď to bolo doplnené do nadpisu dokumentu. Ide o to, aby to bol prospech pre občanov, ako aj podniky. A bola by som rada, keby sa viac zdôraznili malé a stredné podniky. Myslím si, že je dôležité sa zamerať na lepšie využívanie verejných údajov, to z hľadiska občanov, ako aj malých a stredných podnikov. Pokiaľ ide malé a stredné podniky, tak eh, to sú vlastne tí, ktorí znášajú najväčšiu záťaž, pokiaľ ide o túto ekonomickú situáciu. No a ide o to, že keď budeme hľadať riešenia a hodnotiť tento program, nesmieme zabúdať na to, aby sme hovorili aj o podnikoch vo všeobecnosti, ale aj konkrétne. No a tu ide o program ISU, ako ISU 2, je tu výbor ISA, a potom samozrejme to je dôležité z hľadiska Európskeho parlamentu. Potom ďalšia vec je sieťová neutralita. Myslím si, že na to sa musíme viacej zamerať v texte. A myslím si, že táto vec sieťovej neutrality je veľmi zásadná. To by v zásade boli všetky moje komentáre v tejto fáze. A som si istá, že spravíme, čo je v našich silách, aby sme podporili tento projekt čo najrychlejšie, aby sa to podarilo implementovať do konca roku 2015, a to preto, aby sme vlastne nadviazali a pozitívne využili to, čo sa podarilo sem v rámci IZA 1. Ďakujem. Thank you, and I've been shadowing this. Ďakujem pekne. Áno, my sme to sledovali aj v minulosti a budeme to aj sledovať z hľadiska budúcnosti, aj v mene napríklad ECR našej skupiny. No a ide o to, že prečo sa tým zapodievame, to preto, lebo jednoducho chceme to zabezpečiť čo najkvalitnejšie verejné služby. Ide o to, aby to fungovalo tak, ako sa patrí v 21. storočí. A ide tu o digitálne technológie, ich podporu aj do budúcnosti. Chceme zabezpečiť to, aby naši občania v Európe mali prístup k takýmto verejným službám a zároveň dôležité zabezpečiť je to, aby to bolo bezpečné a spolahlivé. To je ten cieľ. Interoperabilita je určitý prostriedok, ako to dosiahnuť, ale to nie je vlastne koniec celého úsilia. To úsilie sa týka toho, ako zabezpečiť najlepšie spôsoby, ako zabezpečiť prospech, ktorý vyplýva z digitálnej komunikácie, ako môžeme skvalitniť verejnú správu, a práve preto uprostred digitálnej transformácie, kde sa nachádzame, musíme zlepšiť naše úsilie. Samozrejme, tento prechod je veľkou výzvou tak na vnútroštátnej úrovni, je to ešte o to komplikovanejšie na európskej úrovni. Takže väčšina verejnej správy sa využíva na vnútroštátnej úrovni. Ide tu o to, ako ich podporiť, aby mohli spolupracovať, komunikovať, aby to bola interoperabilita. Treba začať na vnútroštátnej úrovni a potom postupovať ďalej aj na európsku. Tá európska úroveň je časť toho úsilia, ale iba časť. Dôležitá je tá vízia, aby sme pripomenuli ľuďom, čo sa snažíme zabezpečiť. No a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali väčšie zameranie na užívateľov, aby tu bol dobrý prístup nesmieme zabúdať, pre koho to je. Nie je to len pre spotrebiteľov, ale aj pre malé a stredné podniky, ako aj iných užívateľov. Takže ide o to, že musíme pracovať, takto znižovať aj náklady, nezamierať sa len na obmedzený počet e, zacielených služieb, ale zároveň musíme zabezpečiť aj to, aby sme vytvorili platformu, ktorá sa bude môcť rozširovať a nie je to niečo iba obmedzené. No a pokiaľ ide o to zameranie na užívateľov a ten dopyt, je škoda, že sme to nemali plné posúdenie vplyvov a konzultácie s zainteresovanými subjektami. Áno, je toto ISA 2, nie je to už ISA 1, nie je to v zásade nový návrh, je to návrh, ktorý nadvezuje na predchádzajúce záležitosti, ale iste by to bolo bývalo prospešné, keby tam bola detaľnejšia analýza. Ide tu o peniaze daných poplatníkov. Sú to, mnohé veci sa týkajú lokálnej a národnej úrovni. Je dôležité zabezpečiť, aby to fungovalo lepšie. Chceme zabezpečiť, aby sme využili tie pozitívne aspekty, prospech, využiť potenciál bez toho, aby sme tu blokovali nejaký ďalší vek budúcnosti. Takže to sú také prvotné komentáre. Ja sa teším na ďalšiu spoluprácu. Thank you, A otváram diskusiu. Pán Guoga, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, ďakujem pekne našej spravodajkyni. Ja sa teším na spoluprácu s tenými spravodajcami, veľmi dôležité je zabezpečiť to, aby tu boli aj informácie zo strany orgánov, ktoré vykonávajú dohľad nad trhom. Ide o to, že IZA už takto zlepšila dohľad nad trhom. Či to tak je, skutočne v praxi, to bude zaujímavé zistiť a začneme ďalšiu spoluprácu. Áno, Antones, to bolo veľmi trefné. Ďalší rečník sa že nie je prítomný, tak eh, kto sa ešte hlási? Pani Kalas, nech sa páči. Ďakujem pekne. A ja si myslím, že pokiaľ ide o program IZA, je dôležitým prvkom v rámci elektronickej administratívy v Európe. Zároveň veľmi dôležité, aby to vytvorilo premostenie medzi jednotlivými cieľmi a elektronickými riešeniami, ktoré majú naplniť členské štáty, napríklad elektronické colné vybavenie, elektronické obstarávanie a tak ďalej. Takže pokiaľ je takéto elektronické riešenia, ide o to, ako zvýšiť účinnosť toho systému a to je prepojené s tým, aby ten systém bol samozrejme bezpečnejší. Ako vlastne povedala kolegyňa Paunova, ide o to, aby občania verili, mali dôveru v ten systém, aby si boli istí, že keď tam umiestňujú nejaké svoje osobné údaje, že je to v zásade bezpečnejšie, ako keby tieto údaje mali na papieri. Z tohoto hľadiska je veľmi dôležité, aby ISA zohrávalo úlohu v tom zmysle, aby tlačilo na členské štáty, aby hľadali riešenia, ktoré poskytnú viacej možnosti pre občanov, ako si chrániť svoje osobné údaje, napríklad prostredníctvom autentifikácia, prihlásovania sa do systému. A preto by sme mali mať náš vlastný systém, Ďalej si myslím, že tá otázka toho, ako to prezentovať verejnosti, je dôležitá, no ale ide o to, že mm, využijeme tu možnosť jednotného kontaktného miesta a že občan nemusí sa obrátiť na viaceré orgány, naraz vybavia viacero vecí. No a potom je samozrejme veľmi dôležitý digitálny ekosystém, to znamená, že tieto elektronické riešenia nezačínajú na zelenej lúke, napríklad v Estonsku Máme bezpečný systém, ktorý slúži na elektronické platby, ktorý vedie vlastne k elektronickej administratíve, takže tam už máme isté výsledky a myslím si, že práve dôvera je kľúčová pre občanov, aby využívali intenzívnejšie tieto služby. A musí to byť samozrejme aj eh, prospešné pre užívateľov, pochopiteľné. Je o to, aby ľudia automaticky využívali tieto elektronické služby. Ďakujem. Ďakujem pekne. Neviem, či komisia by sa ešte chcela vyjadriť. Mm, a potom dáme slovo ešte spravodajkyni, takže nech sa páči komisia. Uh, Ďakujem pekne za tieto komentáre, ktoré sú veľmi prospešné pokiaľ ide o niektoré veci, áno, budeme sa musieť potom ešte neskôr zamerať na konkrétne body, musíme si s vami overiť to, kde by sme mali spolupracovať. V každom prípade by som začala tým, čo povedala spravodajkynia, pokiaľ je o to, že tie právomoci na úrovni komisie sú rozdelené a že by sme to mali mať nejakú koncentráciu a že INKO by bolo asi dobré miesto. Áno, aj na úrovni komisie sa snažíme vykonať podobné úsilie. Myslím si, že na tom je dôležité popracovať, pokiaľ ide o mm, služby komisie a v minulosti bolo niekedy zložité posúdiť, kto čo vykonáva a ide potom otázku koordinácie, aby sme tu mali celkovo globálny vplyv. Momentálna komisia, tak povediac, núka ideálne príležitosti. E, tu je veľmi dôležité mať spoluprácu, mám veľmi silných e, podpredsedov komisie, ktorí to považujú za veľmi prioritnú oblasť, takže ide o koordináciu, je tam koordinačná skupina, ktorá už začala pracovať a vlastne pokrýva všetky rozličné aspekty modernizácie verejného, verejnej správy a zapodívame sa tým tak povedať každodenne, takže to iste pomôže z tohoto hľadiska. Chcela by som to zúrazniť na tomto mieste, lebo je to veľmi dôležité z hľadiska našej spolupráce. No, pokiaľ ide o interakciu medzi IZA a CEF, IZA sa týka určitej prípravy základne čo potom prechádza do cev, neprekrývajú sa, ale sú prepojené. Takže je to určité bloky, ktoré vytvára IZA a ktorá môže e, zabezpečiť spoluprácu. Ide o to, že sú tu určité rámce, takže je to dvojité úsilie. Nie je tu žiadne prekrývanie my veľmi radi samozrejme spolupracujeme so službami, ktoré zaberajú CEF. Určitá časť e, sa vykonáva aj na úrovni Digi, Digit, to je veľmi dôležité, tam sú tieto služby, ktoré sú zapojené a pracujú tam aj niektoré ďalšie jednotky. Pokiaľ ide o digitálny jednotný trh, áno, toto je veľmi dôležitá vec, interoperabilita, Áno, to je vlastne veľmi dôležité. Na to sa zameriavajú mnohé aktivity v rámci digitálneho jednotného trhu, takže toto veľmi úzko sleduje komisia a ja si myslím, že toto je skutočne veľmi zásadné. No a pokiaľ ide o posúdenie vplyvov, je skutočnosťou, že my tu nemáme posledné vplyv, lebo je to pokračovanie predchádzajúceho programu IZA. To, čo sme vykonali, je hodnotenie ex ante, aby sme sa maximálne zamerali na to, čo sme si mysleli, že mal zabezpečiť ďalší program. Vykonali sme, absolvovali sme viaceré kola formálnych, neformálnych konzultácií na základe toho, aby sme teda preto by sme posúdili, čo malo byť súčasťou toho programu, takže vykonalo sa veľa práce, aj keď samozrejme to ešte nestačí. Dopadové hodnotenie bude identifi- e, alebo identifikuje problém a budeme sa zamýšľať nad tým, čo by bolo najlepšie na riešenie problému. Toto je iné hodnotenie, aby sme zistili, ako nadviazať na predchádzajúci program. Rovnako predbežné hodnotenie programu ISA bolo vykonané No a teraz, čo sa týka bezpečnosti, pretože na to sa špecificky poukazovalo, rád by som povedala, že um, Iza je sám o sebe, sám o sebe, dodržuje príslušné nariadenie, prevádzka, ISA to rešpektuje a rovnako máme ostatné usmernenia dokumenty, ktoré, ktorými sa program riadi, zaistia ochranu údajov a plnenie dát od začiatku hneď, čiže ochrana súkromia bola zohľadňovaná už pri tvorbe a budovaní. Ďalej sa vytvorí tiež usmernenia pre verejné orgány, ktoré vytvoria nástroj o tom, ako zaistiť ochranu údajov, pri aplikovaní rôznych riešení. Takže to zohľadnenie týchto aspektov hneď od začiatku a to o správnych usmeneniach aplikujú to členské štáty. budeme mať um, usmernenia, ktoré sa týmto otázkam budú tiež venovať. A ďalej dám slovo kolegovi o komunikačnom aspekte. Áno, čo sa týka oznámenia a komunikácie, eh, tak eh, je to dedikovaná aktivita súčasného programu a to je komunikovať výsledky programov s občanmi a podnikmi, administratívou. V tomto tento program bude pokračovať. Nie je to veľká časť rozpočtu, je to približne 1 milión každý rok, ktorý sa venuje komunikácii a sami uznávame, že v tomto treba robiť trochu viac. Hovoríme o interoperabilite, o je to vec, ktorú možno konečne spotrebiteľe nepochopia veľmi rýchlo. Potrebujeme riešenia, ktoré, ktoré sa budú týkať najväčšej časti problémov Samozrejme, podarilo sa nám urobiť veľa, urobili sme niektoré, niektoré jednoduché videá, hovoria jednoduchým jazykom, no a budeme sa tomu venovať. Momentálne pripravujeme novú skupinu videí, ktoré budú zverejnené pred spustením programu pre jednotlivé časti administratívy a bude to tiež zverejnené v niektorých členských štátoch, médiách. Ďakujem pekne pre kolegov, ktorí práve prišli. Sme, meškáme približne pol hodinu kvôli diskusii o TTIP, spravdajte, ak chceli by ste niečo ešte povedať. Áno, ďakujem pekne, predsednička. K tej komunikácii najskôr. Ja som zistila vo fínskom v jedných fínskych novinách. Je tam reklama na digitálnu agendu komisie. Bola pomerne zlá, pretože len ťažko, ťažko sa dala pochopiť. Vôbec občanov neoslovila a dúfam, že sa nám to podarí zlepšiť, pretože tieňoví spravodajcovia konečne poukázali na to, že treba komunikovať a ako by sa digitalizácia verejnej služby dali zlepšiť. A rovnako dobré a dôležité je, aby komisia k tomu vykonala vyšetrenia, pretože vieme, že sú v Európe až prekvapivo veľa ľudí nevie čítať. Je tiež prekvapivo veľa ľudí, ktorí nemajú počítače, nevedia používať tieto služby. rôzne prihlásenia do školy a tak ďalej, keď ide digitálnym spôsobom, tak mnohí ľudia ostanú jednoducho bokom. A preto je dôležité, aby sme skúmali situáciu. Pani Kalas už niečo povedala aj k ochrane údajov. Je to otázka, ktorú zodpovedá výbor Libe. A výbor Libe sa tým iste bude aj zaoberať. Budúci týždeň v Štrasburgu, 11. februára, sa uskutoční diskusia s tieňovými spravodajcami o návrhu správy a Malo by to byť do 3. marca hotové. Ďakujem pekne, bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu Antio López Isturius je jeho správa o lanovkách a dostane hneď aj slovo. Nech sa páči. Thank you dear, oh, excuse me. Um, queridos colegas, y en primer lugar... Vážení kolegovia, v prvom rade by som e, chcel ešte zopakovať moju vďaku e, za túto správu, e, aj za, za, za vaše poďakovania a Chcem sa poďakovať aj za prácu, e, ktorú, ktorá bola odvedená, ktorá ešte sa bude robiť, pokiaľ ide o pozmenujúce návrhy. Takisto chcem poďakovať aj Európskej komisii, ktorá nám veľmi pomohla s technickými aspektami pri príjmaní istých rozhodnutí. Predovšetkým tu ide o tie zaujímavé skupiny, o ktorých sa zmienim a takisto tu bola vynikajúca práca Astrida Sebastiana zo sekretariátu IMCO. Ako som už povedal, v technických otázkach je takisto veľa možností a preto sme mali 42 pozmenujúcich návrhov, o mnohých sme hovorili s ich predkladateľmi, o iných ešte budem hovoriť aj na schôdzi tieňových spravodajcov 24. februára. Chcem e, spomenúť niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré si myslím, že sú vhodné na rozpravu v, tej, v tomto výbore. 3. decembra na schôdzi e, v tomto výbore, keď som správu predstavil, bola jasná potreba vytvoriť e, spoločnú stratégiu v rámci nového legislatívneho rámca. A po tejto schôdzi som spravodajcom navrhol, tak Bicky Ford, ako aj pani, pani predsednička, ako aj Katrin Stýler, ako aj tieňovým správodajcom, pokiaľ ide o e, káblový transport, aby sme vlastne prijali dve, dva pozmenujúce návrhy k Implementing Acts. Ako viete, tieto e, implementačné akty boli takými trošku polemickými, E, časťami rokovaní najmä medzi e, komisiou a radou. Naša právna služba tiež vyjadrila isté výhrady k tejto veci a preto som sa rozhodol stiahnuť 75 a 80 a e, rozhodol som sa ich uviezť beď bez tej zmienky o týchto implementačných aktoch. A myslím si, že tak to bude možné preukázať v tejto oblasti eh, existenciu spoločnej stratégie. A potom sme mali žiadosť jednej francúzskej záujmovej skupiny a v rozprave sme si uvedomili, že eh, v brzdovom systéme je eh, jedna vec, ktorá súvisí skôr s ekonomickými aj politickými aspektami a poukazuje na, na to, že doterajšie znenie bráni istému rozvoju jednej firmy a podporuje iné firmy. Vďaka Európskej komisii a výboru AVKO, lebo to je veľmi komplikovaná záležitosť, sme našli taký text, že rešpektujúc princíp e, technologickej e, neutrality umožníme všetkým operátorom na trhu rozvíjať e, technológie a medzi sebou súťažiť. Je to návrh 183. K tejto téme ešte je ďalší návrh, predložil ho jeho kolegovia Francúzi, vedení Filipom Živénom a samozrejme e, tam možno budeme musieť dospieť ku kompromisnému návrhu, ale samozrejme treba mať stále na zreteli princíp technologickej neutrality, ktorý musí byť vždy rešpektovaný. Tieňový spravodajca. Stenová spravodajkyňa Lucy Anderson predložila asi polovicu pozmenujúcich návrhov. Ja som si s ňou ich obsah prediskutoval. Medzi nimi tr- chcem zdôrazniť prínos k správe, lebo ona presadzuje väčšiu informovanosť spotrebiteľov, napríklad na websajtoch. E, takisto tam niesla potrebu, aby e, Európska únia podľa článku 3 E, mala istú harmonizáciu v oblasti označovania. Tu by som si rád vypočul, aký je návrh Európskej komisie. Teraz to tu ja nemôžem komentovať. Chcem sa ešte poďakovať aj e, za komentáre, vysvetlenia a objasnenia pozmenujúcich návrhov, aby som si mohol e, poznačiť vaše vysvetlenia aby som mohol potom mať nejakú bázu na rokovania s tieňovými spravodajcami 24. februára. Ďakujem, Lucy Anderson. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne všetkým, ktorí sa tým zaoberali, hlavne spravodajcovi, ktorý odvedol veľmi dobrú prácu. Nebolo to jednoduché kvôli niektorým technickým otázkam lobbyingu mi Antonio veľmi dobre to vysvetlil a som, som mu vďačná, okrem toho, že som si, okrem toho, že si vypočul naše obavy, už pomerne dosť veľa povedal, nemusím veľa doplňať. si no návrhy, ktoré sme predložili my, ako ten princíp prevencie, ktorý to zúrezňuje a objasňuje definíciou použitia lanoviek a bolo by dobré vedieť, čo si o to myslí komisia. My sme chceli zmeniť trochu e, znenie, no tak ako povedal Antonio, tiež sa zaoberal informáciami na internetových stránkach o ochranu spotrebiteľa. Chceli sme opatreniť implementačné akty a súhlasíme s pomenujúcimi návrhmi 138 a 183 o kompromise na definícii. Ešte sa budem musieť zaoberať stále celkovým rámcom, kde sa povedať, že súhlasíme úplne so všetkými ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi ale myslím, že na to je ešte dosť času v odchádzajúcich týždňoch. Ďakujem pekne. Dani, ty zastupuješ EMU. Ďakujem pekne. Ja ňom hovoriť ja menej Urike Bizias, ktorá bohužiaľ dnes nemohla prísť. EKR podporuje väčšinu pozmeňujúcich návrhov. Vítame spoluprácu tieňových spravodajcov, spravodajcu a predložené pozornosti návrhy sú len na to, aby to bolo súvody s nariadením, ale chceme, aby lanovkové zariadenia e, historického charakteru boli vyňaté spod rozsahu, rozsahu pôsobenia. Okrem toho spadali pod, pod národnú, národnú legislatívu a to z jednoduchého dôvodu, že náhradné diely a údržba je veľmi individuálna a nespadá na spoločný trh. Zvýšilo, zvýšilo by to vysoko náklady a to hlavne pre entuziastov, nadšencov a amatérov. Ale inak EKR e túto správu podporuje. Ďakujem pekne. Pani Charanzová, ďakujem pekne. Ako viete, ja som mala dva hlavné výhrady k tejto veci, okrem podpory vylúčenia historických zariadení. Poprvé to bola otázka dozoru nad trhom a zaistenia, aby to bolo v súlade s prijatím nariadenia o trhovom dozore. Som spokojná s prácou, s prácou spravodajcu a s uisteniami komisie. A nevnímam to už viac ako problém. Niekoľko ďalších pozmejúcich návrhov možno skupine budú isté problémy. Je to technická téma, ktorá kodifikuje základné bezpečnostné pravidlá. Musí to byť preto technologicky neutrálne. Nechceme nariť niektoré uprednostňuje niektorých výrobcov alebo členské štáty, či už sú francúzsky, nemecký alebo iní. Akékoľvek kompromisy alebo pozmejúce návrhy, ktoré by mohli spôsobiť oslabenie technologickej neutrality chce byť zametnuté. Takže ja sa teším na spoluprácu s spravodajcom a dúfam, že záverečná správa bude dobrá pre všetkých európskych výrobcov. No a na záver. Chcela by som poďakovať správodajcovi za jeho vynikajúcu prácu. Ďakujem. Pascal's not here. Vidím, že Pascal tu nie je. Takže Roza ešte, nech sa páči. Dovolte mi tiež poďakovať Antoniovi za jeho vynikajúcu e, prácu. Tiež súhlasím s tým, že čo navrhuje komisia, známe teda zjednodušiť pravidlá, vypracovať niektoré body, ktoré neboli v smernici jasné, doplniť E, presne tie, e, tie veci a stanoviť presne, ktoré postupy treba do toho zapracovať. Ale podľa mňa sú dôležité ešte dva body. Najmä e, tre, teraz situácia sa veľmi mení, veci sa vyvíjajú a možno by bolo dobré, keby sme to rozšírili, pretože ja viem, my tu máme ďalšie zariadenia, napríklad pre zimné športy a lyžovanie, ale to sa netýka iba lyží, ale aj mnohých iných vecí. Takže toto všetko e, slúži športovým a turistickým cieľom a možno, že by sme to mohli rozšíriť práve o tento šport a o tieto rôzne technické aspekty. To znamená no, nové športové náradie, nové športové pomocky, lebo často to, čo používame dnes, nemusíme používať v budúcnosti. No a potom tu máme ďalšiu vec a síce budovanie nových zariadení a nových dopravných prepojení a tak ďalej. Bola by som rada, keby sme tak ako doteraz mohli budovať nové zariadenia, ktoré sa budú E, povolovať iba interne, nebude to potrebné e, široko publikovať. To by bolo veľmi vítané zjednodušenie. Antonio, chcel by si ešte na to zareagovať? Alebo nejaké pripomienky máš k tomu, čo povedali kolegovia? Ďakujem Bez mikrofónu. Ďakujem veľmi pekne za vaš, vaša, vaše pochopenie. Som si istý, že ešte budeme o tom diskutovať hlavne o 24 detálne, čo sa týka EKR. Historické lanovkové zariadenia sa nebudú spadať, to zaistím. Dokonca aj naša skupina predložila jeden pozmeňujúci návrh, ktorý sa toho týka. Môj prístup je negatívny, ja nechcem o tom diskutovať. Rovnako platí pre liberálnu kolegyňu, čo sa týka dozoru nad, nad trhom, trhového dozoru. Čakáme na smernicu, diskusie. Chcem, aby to tam bolo, aby to bolo prispôsobené alebo pre budúcnosť technologická neutralita, to je jasné. To som povedal už na úvod. tam budú nejaké pracovné miesta, ktoré chcú zmeny, hlavne francúzskí kolegovia, tak technologická neutralita musí byť zaručená. To je pre mňa zásadné v debatách. Detaily, detaily o športe, tak ďalej musíme si uvedomovať limity, rozsah, čo sú zariadenia, ktoré spadajú pod nariadenie. Ale samozrejme, myslím, že o tom ešte budeme hovoriť 24 a predsednička tiež čakám, tiež ma zaujímala, zaujímalo vyjadrenie komisie. Myslím, že to bolo hlavne o definícii. To by ma zaujímalo, pretože to, to podobné obavy majú aj niektorí moji kolegovia komisia. Chcete sa k tomu vyjadriť? Je otázka definície. Ďakujem pekne. My sme sa vyjeli k pozmeňujúcim návrhom. Stručne Takže veľmi rýchlo. Ďakujeme pekne za pozmeňujúce návrhy. Niektoré pre nás spôsobujú problémy. Je to ten princíp Merkúrii, ten už tam je, a to, ten zmet, ktoré sa môžu vzniknúť, je, že všetky ustanovenia si vyžadujú povinnosti a potom orgány pre trhový dozor môžu sa spýtať, aké sú a, povinnosti spojené s princípom prevencie. A to všetko je tam zaradené, čo sa týka definície, tak myslím, že ktorú máme, toto je v dokumente o zhode. Nemyslím, že potrebujeme um, definíciu, pretože je tam uvedená definícia, sú tam uvedené pravidlá, pravidlá, ktoré už sú uvedené v článkoch a prílohách ako šablóna pre e, prehlásenie o zhode a to všetko je predpokladané. Radi by sme tiež upozornili na pozmúci návrh 153 kde sme chceli zachovať eh, pôvodné znenie, alebo súčasné znenie, pretože um, sa 153 hovorí o bezpečnostných komponentoch článkoch zariadenia 155, to už je v článku 41 a 43 a všeobecné referencie na turizmus a športové zariadenia článku 154 nesmieme zabúdať na to, že toto je o dopravných funkciách, takže všeobecná referencia môže byť zdrojom s tých zmetkov o tom, čo čo sa nariadenie týka, čo reguluje. Pozmeňujúci návrh 173 Podsystémy sú hodnotené. Pozmienci návrh 141 rozširuje eh, roz sa pôsobnosti základnej požiadavky to nebolo, keď sme pripravili návrh, pretože tento pozmeňujúcom návrhu to sa zaoberá možnosťou vypnutia požiaru ako zariadení a navrhujeme, aby lanovko zariadenia boli hodnotené, keď vypukne požiar. Takže to sa zhoduje s požiadavkami, ktoré treba dodržiavať. 182, 183. My uprednostňujeme 183. Možno nejak, tam je nejaká referencia o vozidle. 83 zaisťuje technologickú neutralitu, ktorá je dôležitým prvkom, ktorý treba plniť. Ďakujem pekne a radi poskytneme všetky ďalšie príspevky, ktoré od nás budete požiadať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tieto objasnenia a ďakujem pekne všetkým za prácu v tejto oblasti a hlasovať budeme 17.3. A rovnaký deň, keď budeme hlasovať o všetkých troch. Podobný časový rámec. Takže tri zložky môjim vedením, Katrin Štáler a vašou, tak budeme o tom hlasovať v marci. A kde sú spoločné témy a podobné témy, tak môžu um, roko prerokované v paralelných trialógoch. Takže narazíte no na týmto cestu. Ďakujem pekne. Ďalším bodom na programe je revízia, pres, alebo teda preskúmenie rámca pre správu hospodárskych záležitostí, hodnotenia výzvy, návrh stanoviska eh, pra, pra, správa z vlastnej iniciatívy, pôjdeme na výboru Ildiko Galpelce, je našou spravodajkyňou. Ak nedostáva slov, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja sa veľmi teším, že... Ja vítam tento návrh stanoviska a myslím si, že teraz je to už druhý krát, čo hovoríme o tejto téme, môžeme pokročiť, už sme mali výmenu názorov a myslím si, že sa nám podarilo pripraviť návrh stanoviska, kde sú zakomponované vízie iných kolegov e, o týchto štruktúrach a sú tam aj ich návrhy. Na začiatku som mala iba mm, v podstate napísať iba jednu stranu. Teraz máme málo času, ale e, ak mám túto veľmi dôležitú tému zosumarizovať vzhľadom na štruktúru a na ciele, ktoré tento projekt má splniť a ktoré má splniť môj návrh stanoviska, e, chcem povedať nasledovné. Kríza nám jasne ukázala, že v členských štátoch e, sa na ňu reagovalo rôzne, vznikli z toho problémy, niekde došlo k neudržateľným tendenciám. Rovnako je dôležité poznamenať a konštatovať, že e, jednotlivé členské štáty sú navzájom prepojené a E, navzájom spolu závisia, preto je potrebné koordinovať ekonomickú politiku, zvýšiť jej e, prepojenosť a zvýšiť e, riadenie vnútorného trhu. Pripomínam, že nie je to prvýkrát, čo o tejto téme hovoríme. Už v minulosti bola prijatá jedna správa k tejto téme. Ja som sa preto snažila vyhnúť duplicite a o to prosím aj vás a mali by sme sa pozrieť, čo je obsiahnuté v prvej správe, aby sme to nezopakovali v tejto novej správe. Na základe tohto návrhu stanoviska alebo základom bola nová myšlienka európskeho riadenia, e, ktorá bola v decembri predložená Európskou komisiou. Je tam viacero prvkov, napríklad posilnenie ekonomického kalendára a disciplíny v Európe, napríklad e, priority Európa 2020 a príslušné iniciatívy a ciele s tým spojené. To je zmienené v prvom oceku, potom druhý cieľ je posilnenie stability a prijatie príslušných opatrení tomto projekte stanoviska my sme trvali na posilnení jednotného trhu a všetko sa sústreduje práve naň, pretože práve tam by sme mali my predložiť naše návrhy a tu aj ja by som chcela predniesť svoj návrh. Ide tu o to, že môže dôjsť k hmatateľnému rozvoju a preto jednotný trh musí byť transparentnejší, musí mať E, zrozumiteľnejšie referenčné normy a na to potrebujeme rámec, s ktorým by sme mohli rátať. To znamená, že aby sme mohli periodicky informovať o opatreniach a ich plnení, tak na úrovni členských štátov, ako aj na ich e, pozitívne alebo negatívne dopady organizovať ankety ohľadne situácie, to by mohlo znamenať pridanú hodnotu a zlepšenie toho, čo chceme dosiahnuť. E, chcem požiadať komisiu, aby pripravila výročnú správu o integrácii jednotného trhu a o jeho súčasnej situácii. Ja tiež sa chcem obrátiť na kolegov, aby podporili tento bod môjho návrhu stanoviska som presvedčená, že tento cyklus riadenia vnútorného trhu musí byť zaintegrovaný do európskeho semestra a vlastne mohli by sme použiť už túto štruktúru. Toto by vlastne bola tou štruktúrou a takto by sme mohli dosiahnuť naozaj to, že by sme odhalili, aké bariéry máme, aké prekážky pred nami stoja a aké riešenia môžeme priniesť. Ide tu jednoducho o to, a to je môj cieľ, vytvoriť skutočne užitočnú platformu, ktorá by slúžila všetkým. Už som sa zmienila o, e, o, demokrati- o vlastne vyrovnávaní si demokratických účtov, s tým sa už aj začalo. Som presvedčená, že opatrenia, ktoré ja v tomto návrhu stanoviska predkladám, a ak e, členské štáty príjmu na seba zodpovednosť za úlohy, ktoré im pripadajú, tak môžeme dosiahnuť to, že jednotný trh pokročí, vyvinie sa dopredu, bude transparentnejší, jeho orientácia efektívnejšia a to môže prispieť k redukcii existujúcich prekážok a my budeme môcť byť efektívnejší, účinnejší a lepšie využívať výhody e, z tých štyroch slobôd e, slobodného pohybu. To je zatiaľ všetko. Veľmi pekne ďakujem a teraz očakávam komentáre a návrhy od kolegov. Ďakujem. Nikola Dante. Nikola Dante, nech sa páči. Ďakujem pani e, predsednička. Chcem sa poďakovať aj spravodajkyni, ktorá nám predložila návrh stanoviska, veľmi dobre štrukturovaný a my, sme si, my si ho môžeme hneď v tejto forme vo veľkej miere osvojiť a identifikovať sa s ním, ale mám ešte niekoľko pripomienok po prípade návrhov a formálne tiež predložím niekoľko pozmenujúcich návrhov. Samozrejme, že budeme e, robiť všetko e, preto, aby sme mali spoluprácu so správodajkyňou. Som veľmi rád, že táto debata prebieha dnes, pretože sa nachádzame vo fáze, keď komisia interpretovala pravidlá inak a v tejto fáze nám komisia stanovila také tri prioritné ciele pokiaľ ide o oznámenie o investíciách, tak tam hovorí, že investície sa musia robiť do reálnej ekonomiky a kontext investičný sa musí tiež vylepšiť. Máme nové ekonomické riadenie a v jej rámci musíme sledovať tieto ciele, ktoré e, komisia e, e, hneď zakotvila do svojich prvých aktoch počas prvých mesiacoch svojej práce a to potom špecifikuje aj e, tieto projekty alebo návrhy správ alebo ešte lepšie stanovisk. Myslím si, že toto je príležitosť, ako opätovne prepojiť ekonomické riadenie s vlastným fungovaním vnútorného trhu. Avšak e, v posledných rokoch sme často videli takú priepasť medzi ekonomickým riadením a reálnou ekonómiou. A komisia pri svojich prvých krokoch e, sa e, vrátila a sa venovala týmto veciam a e, my, ktorí máme vo svojej kompetencii vnútorný trh, by sme mali prepojiť ekonomické riadenie s vnútorným trhom a jeho fungovaním. No a z tohto pohľadu plne podporujeme návrh, ktorý pani správodajkyňa Mm, pre, e, predniesla vo svojom návrhu a síce, aby sme opätovne dostávali e, pravidelnú výročnú správu o stave integrácie jednotlivého trhu a aby sa to robilo v rámci európskeho e, semestra na základe odporúčania zúčastnených štátov alebo zainteresovaných štátov a to je vynikajúci návrh a v rámci spolupráce by som rád zdôraznil niekoľko bodov. Poprvé, investičný plán, ktorý komisia prijala, je príležitosťou, vlastne jedinečnou príležitosťou pre rozvoj vnútorného trhu. Ale treba uviesť, že e, v rámci nového ekonomického riadenia treba zdôrazniť konsolidáciu vnútorného trhu a lebo iba to môže vyvolať autentický rast a posilnenú konkurenciu. Rovnako musíme zdôrazniť ako časť investícií e, môžeme vyznačiť časť investícií na to, aby boli určené na konsolidáciu vnútorného trhu ako digitálny trh, eh, eh, dopravné infraštruktúry, eh, začínajúce podniky a tak ďalej. Tento investičný program by mohol podporiť všetky tieto aktivity a nové ekonomické riadenie by bolo tou príležitosťou, ktorú by sme mali využiť a prepojiť E, reálnu ekonomiku s finančnými pravidlami a s pravidlami riadenia. E, klauzula o investíciách, ktorú vypracovala Európska komisia a pokiaľ ide ešte o flexibilitu v tejto oblasti, by sme mohli e, požiadať, aby sa bral do úvahy aj fakt, že vnútorný trh môže byť predmetom investícií, veľmi špecifických investícií zo strany verejných subjektov. A pričom teda by sme sa odvolali na e, klauzuly e, o flexibilite navrhnuté komisiou. A tak, ako povedala spravodajkyňa, v rámci e, tejto optiky stratégie 2020 by bolo by veľmi dobré, keby sme znova vytvorili toto prepojenie medzi reálnou ekonomikou a e, finančným riadením. To je jeden z dôležitých pilierov. Nie je to zanedbateľná vec a my e, v našom výbore by sme mohli prispieť k posilneniu tohto aspektu konsolidácie vnútorného trhu. Ja som plne k dispozícii všetkých vás, správodajcov, tieňových správodajcov, E, diskutovať s vami, aby sme dospeli k spoločnej syntéze, k spoločnému menovateľovi, aby sme tým najlepším spôsobom e, podporili spravodajkyňu, ktorá ide správnym smerom a už robila veľmi dôležité kroky. Ďakujem. Thank you, Nikola. And... Ďakujem pekne, Nikola. Ja som bola tiež teňou spravodajkyňou v mene EKR. Ďakujeme opätovne spravodajkyni za veľmi náročnú prácu. A tento stanovisko sa zameriava na jednotný trh. My sa snažíme vyžiť prínosy jednotného trhu, pretože vieme, že naše iniciatívy môže priniesť konkurencieschopnosť, zamestnanosť, rast, hospodárske prínosy a tiež vieme, že Veľmi často je rozdiel medzi iniciatívou a implementáciou. A cieľ, tak ako to ja chápem, spravodajkynia, je hľadať, či výzročným cyklom dozoru nad hospodárskym, hospodárským riadením tiež môžeme sa zaoberať riadením jednotného trhu, ale treba si samozrejme uvedomiť, že jednotný trh je o trhu, o, o podniku a spotrebiteľoch, pričom e, hospodárske riadenie je o verejných e, výdajoch, ale treba aby členské štáty a treba si uvedomiť, ktoré iniciatívy členských štátov efektívne výdavky trochu zlyhali. Príkladom sú je smernice o službách, rok 2012. Povedali sme, že to mohla priniesť 0,8% eh, rastu, takmer 1% rastu z príplnej implementácii viac ako 1% HDP. Takže treba sa myslieť nad tým, prečo sa to neimplementuje ako súčasť systému hospodárskeho, hospodársko-politického riadenia. Čiže ja by som bola rada, keby sa zamerala na implementáciu, implementáciu jednotného trhu, pretože to je vec, kde členské štáty môžu dosiahnuť dobré výsledky a my to od nich očakávame. Oni podpísali legislatívu o jednotnom trhu, to musíme držať a ak sa to nedrží, tak musíme nedodržiavať, tak musíme vedieť presne prečo a vyvodiť z toho dôsledky. Či budú 6 našej správy, Myslím som to nazvala výročná správa o implementácii jednoho trhu, nie e, výročná správa o integrácii. Myslím, že my sa snažíme zistiť, prečo to neimplementovali. No a komisia povedala no o svojej práci a o svojej vízii. Implementácia je kľúčom pre nich, čiže mali by sa toho držať. No a stručná vec bodu 4 spravodajkyňa pravdu, keď tvrdí, že hospodárske, hospodárska správa a riadenie musí byť partnerstvo medzi národnými vládami a inštitúciami EÚ no a súčasne potrebujeme partnerstvo a zodpovednosť na národnej úrovni za rámec hospodársko-politického riadenia a správy. Myslím, že musíme byť opatrní trošku a trošku opatrnejší teda že pri konzultovaní až príliš eh, vlastných záujmov, pretože akékoľvek odporúčania musia byť eh, skutočne nezávislé, pretože tam je dôležitá myšlienka férovosti voči jednotlivým členským štátom, takže potrebujeme nájsť znenie, že áno, konzultácie, ale bez toho, aby sme stratili nezávislosť odporúčaním. Čiže toľko môjim podnetom a teším sa na ďalšiu spoluprácu na tejto správe. Ďakujem pekne. A teraz vás Alden. Ďakujem pekne, predsednička. Ja by som tiež chcela poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že vnútorný trh je kostrov Európskej únie, hlavným motorom hospodárstva. No a preto je veľmi dôležité, aby dopady hospodárskeho riadenia a správy viedli dobre. Myslím, že stanovisko IMCO bude dôležitým prínosom k správe EKON, ako aj výbor Ample a jeho stanovisko tiež priniesie nový pohľad na vec. By som chcela využiť príležitosť a zdôrazniť pár vecí, ktoré ma zaujali na tom návrhu, ktorý je pred nami. Ja by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme ostať na ceste reforiem. Ja som si vypočula slova niektorých poslancov, ktorí hovorili, že vidia istú možnosť zvýšenia flexibility hospodárskeho rámca kvôli vytvoreniu a podneteniu lepšieho rastu, avšak to podľa mňa nie je cesta vpred. vpred. Nemôžeme teraz povoliť, reformy fungujú, deficity sa znižujú a Európa pomaly ale isto príjma kroky a východiska z krízy. Potrebujeme lepšie plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Hospodárska správa riadne nebude mať žiadnu hodnoty, hodnotu, ak členské štáty nebudú dodržiavať odporúčania komisie. Jedno, jedno z možností, ako zlepšiť plnenie, je zvýšiť zodpovednosť za odporúčania v národných parlamentoch. A ďalší návrh by mohol byť prepojiť prístup podpore z Junckerovho investičného plánu s plnením rôznych odporúčaní komisie. Viem, že možno to je trochu kontroverznejšie, ale myslím, že v každom prípade by to bolo veľmi účinné a efektívne. A rovnako si myslím, že potrebujeme dnes hovoriť o význame malých a stredných podnikov, No, oni majú najväčší potenciál na rasta, vytváranie pracovných miest na jednotnom trhu, čiže musíme sa na to zameriavať. A rovnako sa treba zameriavať na oblasti jednotného trhu, ktoré prinesú najvyššiu pridanú hodnotu. Myslím hlavne na digitálny jednotný trh. A to je pre nás top priorita. kde sme hovorili o, o súčastiach. To sú moje pripomienky momentálne a tiež sa teším na spoluprácu so správodajkyňou na tomto stanovisku. Ďakujem pekne. Denis tu nie je. Hej. Pascal je tieňový spravodajcom za zelených. Pascal, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička za veľmi stručne, pretože čas rýchlo plinie. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za jej skvelú prácu, aj za to, že trvala na potrebe takého inkluzívnejšieho prístupu zaintegrovať všetkých účastníkov aj parlament. A ja a my plne zdieľame e, jej snahu a my e, schváľujeme toto riešenie a potom ja myslím, že k podstate sa nebudeme vyjadrovať ku všetkým otázkám. Ja tiež pracujem vo výbore AFKO. Na tejto téme tiež som tieňovým správodajcom, už sme o tom spolu hovorili mm, ohľadne zapojenia národných parlamentov, to sú tie také skutočné témy. Mojou takou hlavnou starosťou je otázka vnútorného trhu a ekonomického riadenia. Mám pocit, že Európa je nútená E, nejak sprevážiť sa skôr k tej účtovníckej logike, ktorá nezohľadňuje dostatočne prostriedky dlhodobého charakteru. A na našom jednotnom trhu my máme, a tento výbor aj parlament sa o to snaží, e, napríklad do e, verejného obstarávania začleniť aj sociálne a environmentálne aspekty Európska únia totiž nemôže fungovať, ak opustí túto rovnováhu medzi vôľou e, zohľadňovať e, dlhodobé aspekty a potrebu riešiť krátkodobé problémy, ako je dlh a deficit. Ja si myslím, že toto nás možno trošku E, dáva do opozície. Neviem, či je to skutočná opozícia, ale možno skôr sa o týchto bodoch treba rozprávať, diskutovať, aby sme našli spoločné riešenie, aby sme sa jednoducho neprešmykli do logiky čiste ekonomickej a, kon- a účtovníckej, ale to je taká príliš široká debata na diskusiu v tomto, v tomto výbore. Thank you. Do we have any other Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto? do rozpravy? Ak nie, dáme potom slovo spravodajkyni. Spravodajkynia, chcela by ste zhrnúť diskusiu? Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne kolegyne, kolegovia za vaše komentáre, vyjadrenia a názory. Som veľmi rada, že ste toto všetko predniesli. No, žiaľ som obmedzená iba na jednu stranu a teda nemôžem tam zakomponovať všetko, a cením samozrejme vaše úsilie zlepšiť e, moje stanovisko. Ja si myslím, že pokiaľ ide o správa hospodárskej záležitosti a jednotný trh, je dôležité tu veci riešiť integrovanie, zabezpečiť dohľad. Súhlasím s tým, že pokiaľ ide o investičný plán, aby sme ho ešte raz zdôraznili, alebo výraznejšie zdôraznili a podporujem názor aj našej predsedníčky. A síce ide o to, že musíme sa zamerať na to, že ešte predtým, ako prídeme s novými návrhmi, musíme sa zamerať na to, aké návrhy už boli v minulosti. Existujú nejaké smernice, nejaká legislatíva, usmernenia. Ak tam boli smernice, boli transponované, ak nie, ak, e, alebo iba čiastočne, treba zistiť prečo. No a potom ide o to, že prečo neboli splnené indikátory týkajúce sa napríklad hrubého domáceho dôchodku. Takže implementácia, transpozícia, presadzovanie, to je to, na čo sa musíme zamerať. Pokiaľ ide o členské štáty a európske inštitúcie musia konať spoločne ako partnery, nie ako nútení partnery, ale dôležité viesť vzájomné konzultácie, tieto musia prebiehať transparentne a je dôležité sa tu opierať o odporúčanie dňa pre jednotlivé členské štáty. Na tieto odporúčania pre jednotlivé členské štáty predsa podporuje členské štáty a v rámci tejto spolupráce tak Európsky parlament ako aj národné parlamenty zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Prejave, pokiaľ ide o túto kontrolu, demokratickú kontrolu, ktorá, ktorú my vlastne zabezpečujeme. Ja súhlasím s kolegyňou, ktorá hovorila o malých a stredných podnikoch. Áno, tie sú dôležitou súčasťou našej ekonomiky, sú vlastne chrtovou kosťou našej ekonomiky, preto reformy v tejto oblasti sú veľmi dôležité. Ide o reformy, ktoré sa majú zameriavať na hospodársky rast a zamestnanosť. Avšak je to žiaľ tak, že pokiaľ ide o naplnenie odporúčaní pre jednotlivé členské štáty. To plnenie je žiaľ na nízkej úrovni, je to iba asi 10 A prečo je to tak? Je to tak preto, lebo mnohé členské štáty, pokiaľ ide o tieto odporúčania, nesúhlasia s nimi v plnej miere. To znamená, že je dôležité mať také odporúčania, ktoré skutočne sledujú naše ciele a aby sme ich mohli merať podľa stupňa presadzovania. To znamená, že všetky zainteresované subjekty, všetci aktéry si musí byť vedomi svojej zodpovednosti. To sa týka tá komisia, ktorá vypracovala odporúčania, ako aj samotné členské štáty, pokiaľ ide o uplatňovanie, presadzovanie týchto odporúčaní. No a keď e, sa štáty nimi neriadia, musia predložiť alternatívne opatrenia. No a pokiaľ je malé a stredné podniky, ich význam je dôležitý. To je jasné, to je nesporné, dôležité spomínať digitálny jednotný trh. A ja som chcela moje, moje stanovisko trošku ohraničiť od prechádzajúcej správy, ale ak to máte podobné návrhy pre moje stanovisko, samozrejme veľmi rada to zapracujem. A som otvorená pre ďalšie návrhy. No, áno, Pascal, no, je no, to plná pravda. Pokiaľ ide o jednotný trh a pokiaľ ide o presadzovanie jednotného trhu, tu sa nesmieme riadiť krátkodobými cieľmi, musíme myslieť tak dlhodobejšie, musíme zachovať samozrejme rovnováhu a musíme zapojiť všetku úsilie všetkých tých, ktorí mohli pozitívne prispieť, ale samozrejme nesmie to byť nutená spolupráca. Je dôležité, aby sa to opieralo o vzájomnosť a predovšetkým dobrovoľnosť. No a samozrejme ja sa pokúsim všetko toto zohľadniť v rámci mojho stanoviska Rátam s tým, že budú aj nejaké pozmeňovacie návrhy z vašej strany a ja sa pokúsim prispieť tomu, aby tieto návrhy potom boli podporené. Ďakujem sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, takže ešte je lehota pre pozmeňujúce návrhy 11. februára do 12. Ďakujem v každom prípade za doteraz odvedenú prácu. To je vlastne koniec nášho zasadnutia, alebo teda koniec e, nášho programu. Akurát tu ide o to, že komisia um, si pripomína teraz príležitosť, príležitosť je 10 ročie, 10, 10. výročie e, spotrebiteľských centier, takže to je dôležitá záležitosť. Samozrejme, bolo by dobre sa o tom dozvedieť trošku viac. A neviem, či niekto má nejaké bližšie informácie. Áno, takže toto je samozrejme cenné, keď sa dozvieme, že sa konajú takéto podujatia. V každom prípade ďakujem pekne.